Príjemné dobré ráno. Prosím, usadte sa. Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Wir nehmen unsere Arbeiten von gestern wieder auf. Und Vítajte teda eh, opäť v našom výbore. Pokračujeme zo včera. Eh, vítam vás eh, pani podpredsednička Georgieva a takisto pana Lazarusa z Európskeho dvora auditorov. A máme tu teda dnes vypočutie komisárky pre rozpočet ľudské zdroje a je to naozaj veľmi dôležité stretnutie vždy musíte prísť a zodpovedať otázky, ktoré ešte ostali nezodpovedané a preto si myslím, že máme e, pred sebou naozaj veľmi zaujímavú výmenu názorov. Ďakujem pekne, že ste prišli a hneď by som vám rada odovzdala slovo pre e, vašu prezentáciu, aby ste nám objasnili, aký máte na vec pohľad vy. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem. Veľmi pekne za príležitosť prihovoriť sa výboru, ale aj za veľmi dôkladnú prácu, ktorú ste urobili pri príprave e, dnešného stretnutia, dnešného vypočutia aj budúceho ich vypočutí a že ste pripravili naozaj veľmi dobré otázky. Hneď od začiatku by som chcela povedať, že v odpovediach na vaše otázky sme našli oblasti, kde treba ešte urobiť ďalšiu prácu, aby sme zlepšili spôsob, akým organizujeme výmenu informácií. Tak, aby sme nemuseli v našich písomných odpovediach písať, že Podrobnejšie informácie vám dodáme neskôr, ale aby sme vám ich mohli odovzdať hneď. Je tu pán Lazarus. Chcela by som sa poďakovať jemoj a jeho kolegom na dvore auditorov za veľmi dôležitú prácu, ktorú robia v mene Európskej únie, v mene našich občanov. A takisto by som chcela povedať, že uznávame plnú nezávislosť Dvora auditorov a podarilo sa nám spolu s dvorom auditorov vybudovať veľmi dobré vzťahy, ktoré priebehu rokov ukážu, že spolu sa nám podarí lepšie pracovať na tom, aby to, čo obetujú naši občania bude v prospech Európskej únie. My sme dostali asi 380 písomných otázok, e, ktoré pripravil výbor a my sme promptne reagovali a takisto sme reagovali čo najdôkladnejšie na tieto otázky. Túto prácu berieme veľmi vážne. Ako komisárka pre rozpočet by som chcela zdôrazniť veľmi dôležitú skutočnosť. A to, že časy, kedy sme mali veľký rozpočet, sa už skončili. Teraz máme príležitosť sústrediť sa viac na to, čo dostaneme za naše peniaze. Nie na to, aby sme míňali peniaze len preto, aby sme ich míňali, ale teraz sa môžeme zamerať na to, ako zlepšiť to, čo dostaneme za naše peniaze. Vy ste počuli, ako kolegovia povedali, že je dôležité viesť dobrý dialog medzi nami a dvorom auditorov. Je veľmi dôležité sústrediť sa na výsledky projektov, na zjednodušenie pravidel a na realizáciu. Máme dobrý základ, z ktorého môžeme vychádzať. A Dvor auditorov zistil, že účty sú spolahlivé, zistil, že celková chybovosť sa stabilizovala a to je naozaj veľmi vítané, určite aj tu u vás vo výbore. Ale tá chybovosť je stále 4,7%, čo je nad eh, Prahom stanoveným vo výške 2%, takže ešte stále máme veľa práce pred sebou. Tých 4,7 nemôžeme brať ako hodnotu, s ktorou môžeme byť spokojní. Čo teda budeme robiť na základe odporúčaní odvora auditorov? Poprvé, zjednodušenie. Chybovosť je nižšia, keď sa uplatňujú jednoduchšie pravidlá. Treba odstraniť nepodstatné požiadavky, ktoré neprinášajú nejakú hodnotu. A takýmto spôsobom chceme viesť eh, k lepšej implementácii a zníženiu chybovosti. Toto je hlavným cieľom našich nových programov do roku 2020. A napríklad eh, teraz sme zjednodušili možnosti v sociálnom fonde. Ehm, včera ste počuli od komisárky eh, Tyson a inteligentnejšie pravidla eh, takisto znamenajú, že výskumníci môžu pokračovať vo svojej práci a nemusia iba vyplňať formuláre, ale môžu sa venovať záležitostiam eh, verejného obstarávania. Ale Zjednodušenie, ktoré sme my iniciovali v komisii, by neznamenalo nič, keby sa to nerealizovalo aj v teréne. My chceme, aby e, členské štáty prestali žiadať 40 podpisov, keď 4 by zabezpečili určite lepšiu zodpovednosť. V programe do roku 2015 sme si povedali, že dosiahneme zjednodušenie v kľúčových oblastiach poľnohospodárstva, v oblasti súdržnosti a takisto aj v mojom rozpočte sa budeme snažiť dosiahnuť zjednodušenie. Po druhé, chybovosť by bola bývala nižšia, keby prvá úroveň kontrol v českých štátoch sa bola primerane realizovala. Keby členské štáty eh, boli využili eh, všetky informácie, ktoré majú, aby napravili chyby, tak zrejme eh, by sme sa dostali na polovičnú chybovosť. Napríklad v oblasti regionálnej politiky by, by bola o 3 nižšia. 3,9 na miesto 6,9 iných oblastiach by to boli 2% a nie 6,7%. A môžem takto pokračovať, sami sa môžete pozrieť na výsledky. A tieto kontroly na prvej úrovni musia byť ťažiskom práce. Po tretie, musíme byť veľmi prísni pri zavádzaní pozastavenia a prerušenia platieb. Až keď všetky opatrenia sa začnú plne uplatňovať, tak dosiahneme všetky naše záujmy v oblasti rozpočtu. Ako viete, veľmi tvrdo sme pracovali posledných 5 rokov a korekcie predstavovali 2% zo všetkých platieb a to je dôsledok toho, že e, členské štáty nerobia opatrenia. My sme zaviedli o mnoho silnejšie stimuly a bude tu 10% zadržanie platieb, kým nebudú schválené účty. E, Uvedím jeden príklad. Budeme aj naďalej pripravovať usmernenie pre členské štáty a budeme ich šiť na mieru e, špecifickým problémom ktoré im budú čeliť. Všeobecné usmernenie je užitočné, ale každá krajina, každá oblasť má aj e, konkrétne problémy, ktoré treba zohľadniť. A to bude brať do úvahy aj e, konkrétne systémy a tematické audity, ktoré môžu fungovať v tejto oblasti. Ako viete, my sme prijali oznámenie o národných vyhláseniach, Momentálne máme 4 krajiny s týmito e, národnými vyhláseniami, ale chceme, aby sme pokročili v tejto oblasti. Viem, že ste to už odo mňa počuli a chcem so všetkou úctou povedať, že to budete počúvať znova a znova a to, že najdôležitejšie v našej práci je zamerať sa na výsledky Náš rozpočet bol v posledných rokoch zameraný predovšetkým na míňanie finančných prostriedkov a nie na výsledky, ktoré tieto peniaze prinášajú. V roku 2015 sme do našho pracovného programu dali zameranie na výsledky. Bolo to koncom roka, v novembri sa uskutoční prvá konferencia o výsledkoch dosiahnutých pri takomto riadení rozpočtu. A teraz, keď e, máme obmedzený rozpočet pre Úniu a pre členské štáty, musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili náš rozpočet pred podvodmi, ale aj aby sme dosiahli kultúru dosahovania výsledkov komisií, ale aj v členských štátoch. Čo teda budeme robiť? V prvom rade dáme do popredia partnerské dohody, ktoré sme prijali s členskými štátmi. Sú viac orientované na výsledky a viac nám umožňuje budovať túto kultúru výsledkov. Po druhé, pri monitorovaní hodnotiacich systémov budeme posudzovať pridanú hodnotu, efektívnosť, účinnosť a celkový dopad na spoločnosť. My už nemôžeme príjmať také programy, kde si budeme iba hovoriť, e, koľko pracovných miest sa vytvorí a nič viac. Pamätám si, že takéto niečo sme mali v Junckerovom pláne. No a dúfam, že parlament bude tiež aktívny a členské štáty budú tiež aktívne práci tejto pracovnej skupiny. Veľkým komponentom tohto zamerania na výsledky je rozlíšenie medzi grantmi, teda dotáciami a inými finančnými nástrojmi. To je veľmi dôležité pre tento výbor. Budeme mať veľa príležitostí v budúcnosti vrátiť sa k všetkým týmto otázkam. Na záver by som chcela povedať, že myslíme na vás, myslíme na váš výbor eh, pre rozpočtovú kontrolu, eh, myslíme na parlament ako na partnera, ktorý od nás veľa žiada. Robte tak naďalej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. E, ceníme si vašu prozbu o spoluprácu a vašu požiadavku zoberiem vážne. Myslím si, že v tomto výbore môžete požiadať s tým, že budete mať kritického, ale aj dôležitého partnera, ktorý vám pomôže pri e, riadení rozpočtu spolu s členskými štátmi. Teraz by som chcela dať slovo Európskemu dvoru auditor, pán kolega Lazaro a pán kolega Odbom. Teda to sú tie mená, čo mám nahlásené. E, dohodnite sa teda, ktorý z vás dvoch začne. Ďakujem, e, pani predsednička. E, pani predsednička a spravodajkňa, členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu je pre mňa cťou predstaviť vám výsledky absolutoria za rok 2013 Všeobecný rozpočet EÚ. Ja zhrniem výsledky nášho auditu. Náš e, audit skúma spolahlivosť e, účtov a transakcií. Poviem vám, čo sme zistili, k čomu sme dospeli, čo urobil e, komisia a členské štáty by ochránili rozpočet a ako sme zohľadnili tieto aktivity. Takisto e, budem hovoriť aj o niektorých záveroch e, z predchádzajúceho programovacieho obdobia. E, budem hovoriť o tom, ako sa míňali prostriedky v oblasti súdržnosti v rokoch 2007 až 2013. Budem takisto hovoriť o rozpočtovom riadení v poslednej časti v kapitole 1. Začnem svoju prezentáciu pozitívnym posolstvom. Poprvé, tak ako v predchádzajúcich rokoch, od roku 2007 dvor podpisoval a skúmal účty. To znamená, že všetky aktivity boli riadne uvedené v účtoch do roku 2013 všetky príjmy eh, boli v poriadku. Po tretie, pokiaľ ide o administratívne výdavky, náš záver je taký, že sumy, ktoré komisia a ďalšie inštitúcie platili, neboli eh, ovplyvnené materiálnou úrovňou chyb sú tam predovšetkým eh, mzdové náklady a podporné náklady, ako sú napríklad náklady na informačné technológie. Komisia si zaslúži e, pochváliť za to, že dosiahla pozitívne výsledky, e, pokiaľ ide o účty, e, príjmy a záväzky a výdavky. Toto treba pochváliť, netreba to brať za samozrejme, ale na druhej strane nevšetko je pozitívne. Naše vyhlásenie nesie so sebou aj neveľmi dobré správy. E, prevádzkové výdavky na e, rok 2013 boli ovplyvnené chybou. E, je to chyba vo výške 4,7 a táto chybovosť sa blíži chybovosti z roku 2012 a je dosť vysoko nad úrovňou, nad prahom materiálovej chybovosti vo výške 2 Teraz vám poviem jednotlivé položky našich zistení. Vy ste hovorili o tom, čo dosiahla komisia pri e, vašich prechádzajúcich zasadnutiach. Moji kolegovia e, predložili posúdenia jednotlivých oblastí. Teraz vám poviem celkové výsledky a jednotlivé položky. Neoprávnené náklady e, sú najväčším prispievateľom e, chybovosti. 1,8 z tých 47 e, e, sa týka práve neoprávnených nákladov. A uvádzame tu aj príklady týchto chýb v celej správe. Neoprávnené projekty, aktivity a príjemcova prispeli 1,1 chybovosti. Príklad takýchto neoprávnených e, nákladov je uvedený e, v oblasti e, rozvoja vidieka. Napríklad dotácia, ktorá bola určená iba pre malé stredné podniky, bola poskytnutá veľké nadnárodnej spoločnosti. Verejné obstarávanie je ďalším problémom. Iba 0,1 z celkového množstva 4,7 e, možno pripísať diferencovanému prístupu Dvora auditora komisie. E, veľké e, chyby v oblasti verejného obstarávania nastávajú, keď členské štáty udelia zmluvu nesprávnemu podniku alebo osobe, alebo keď nie všetci sa môžu zúčastniť eh, tendra eh, podľa nariadenia. V polnohospodárstve napríklad farmári eh, vyhlasujú nesprávny počet zvierat alebo nesprávne plochy. A takéto chyby prispeli mierou 0,8 k celkovej chybovosti 4,7 Teraz budem hovoriť o prehľade pre roky 2007 až 2013. V tejto analýze pre minulé programovacie obdobie nachádzame podobné kategórie nesprávnych výdavkov. Prehľad spoločného riadenia pre roky 2007-2013 ukazuje, že E, najväčšími chybami v polnohospodárstve sú nesprávny e, výpočet e, dotácií, porušenie investičných požiadaviek a nahlásenie nesprávnych počtov zvierat a nesprávnych ploch. V následujúcich mesiacoch sa budeme venovať aj oblasti rozvoja vidieka a prehľad nám poskytuje aj prehľad e, geografického rozdelenia e, skúmaných transakcií a chýb, ktoré sme našli. Našli sme chyby v členských štátoch a mnohé chyby e, sú spôsobené tým, že celková kontrola a riadenie sú zložité. A najväčšou úlohou je, aby programy boli jednoduchšie a dali sa jednoduchšie e, riadiť. My sa snažíme zjednodušiť riadenie a komisia by mala žiadať členských štátov, aby zlepšili súčasnú situáciu, mala by im poskytnúť e, usmernenie a mala by rozširovať najlepšie postupy. Pre rok 2013 e, komisia neznižila nesrovnalosti pod 2 a uznávame správe, že je tu materiálna úroveň chyb. Váš výbor e, začal e, tohtoročný proces absolutória e, s týmto prístupom. V kapitole 1 máme ročné e, správy a výkazy aktivít je veľmi ťažké e, porovnávať e, jednotlivé roky a vieme, že komisia sa snaží aj naďalej zlepšiť svoju kvantifikáciu chybovosti a úrovne rizik. Je to veľmi dôležité, pretože treba poznať skutočnú mieru rizik pre finančné nariadenie. Teraz budem hovoriť o finančných korekciách a o krokoch, ktoré urobila komisia a členské štáty. Komisia a členské štáty e, robia všetko preto, aby chránili rozpočet Európskej únie. Komisia dostáva e, náhrady plade, teda vrátené platby. Komisia žiada e, od členských štátov, aby zavádzali finančné korekcie v roku 2013 členské štáty e, robili korekcii viac na úrovni projektov. Napríklad v našej výročnej správe z roku 2012 sme e, hovorili o sociálnom fonde v Rumunsku a komisia vylúčila 25 platieb ako finančnú korekciu. Ale toto nemalo vplyv na platby projektom ani na vrátenie peňazí v prípade porušenia podmienok. V Rumunsku teda sa vyžadovali korekcie na úrovni projektov a takisto došlo aj k vráteniu vyplatených dotácií. Pokiaľ ide o korekcie, ktoré mali vplyv na projekty, to sa týkalo aj projektu v oblasti súdržnosti a kohezných fondov. My sme zobrali do úvahy všetky korekcie v polnohospodárstve. E, korekcie e, neopravujú e, výdavky na úrovni konečných príjimateľov a keď sme zohľadnili finančné korekcie, tak Odhadovaná miera chybovosti e, sa znížila 1,6 na 4,7 Vo finančných reláciách to znamená 2,4 miliardy eur. E, táto suma je porovnateľná so sumou finančných korekcií za rok 2013, e, ktoré boli vo výške 2,5 miliardy eur. vysoká miera týchto korekcií bude v budúcnosti možno nižšia, pretože v roku 2013 sa uzavrelo veľa operačných programov z roku 2006. predovšetkým všetkým pre toto konkrétne programovacie obdobie a obdobie výdavkov sme mohli a aj sme zobrali do úvahy účinok eh, viacročných korekcií a teraz budem hovoriť o úlohách komisie v oblasti účtov. Prečo si myslíme, že účty sú spolahlivé? Vieme, že ešte komisia má čo robiť, e, pokiaľ ide o správy o korekciách a o vymáhaných e, prostriedkoch. A Venovali sme sa tomu, či e, tie korekcie riešia rizika, ktoré už boli nahlásené a dochádza tu k zabraneniu vzniku nezrovnalosti alebo nie. V prvej kapitole hovoríme o, nových úlohách, e, pokiaľ ide o spolahlivé finančné informácie. E, takisto aj hovoríme o používaní čistých finančných korekcií, takisto zlepšujeme e, postup e, pre korekcie, potom po tretie máme tam e, finančné nástroje, ktoré pritom uplatneme. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vo všetkých oblastiach máme nezrovnalosti. Vo všetkých členských štátoch sú chyby. Jednoducho tam boli neoprávnené náklady, neoprávnení príjemcovia. Príjemcovia uvádzali náklady, ktoré nemali byť e, nahradené, ktoré nemali byť vyplatené. A členské štáty nenapravili tieto chyby včas. Orgány členských štátov majú k dispozícii informácie a keby sa použili včas, tak jednoducho e, by nedošlo k týmto e, platbám. A teraz niekoľko slov o rozpočtovom riadení. Opravný rozpočet podstatne navýšil objem platieb a tie sú blízko k maximu, ktoré je povolené. Do budúcna, ak rátame s nárastom aj bude to na úrovni 322 miliard na konci roku 2013. To je pre komisiu značná výzva, aby zotrvala v rámci plánovaného ročného rozpočtu a preto musí komisia prijať patričné kroky a náležitým spôsobom riadiť programy, aby nebolo potrebné požadovať ďalšie doplňujúce prostriedky. V tomto samozrejme zohráva svoju úlohu aj Rada pri hodnotení potrebných ďalších platieb. Pani predsednička, dámy a páni, napriek pozitívnym správam je tu predsa len veľký priestor pre opravu nezrovnalostí pani podpredsednička komisie Georgieva má pred sebou náročnú úlohu. Prajem jej veľa úspechov pri riešení týchto otázok a ďakujem jej za jej pozitívne vyjadrenia ohľadne pozitívnej spolupráce zo strany mojej inštitúcie smerom na komisiu. Pokiaľ e, aj zachovávame svoju nezávislosť, predsa len sme partnermi v rôznych európskych projektoch, ja sám aj moji kolegovia na našom dvore auditorov a naďalej budeme podporovať našich partnerov, predovšetkým e, vo vzťahu k parlamentu, cestou vášho výboru, ale aj voči komisii. A ďakujem za spoluprácu a teším sa, že úspešne budeme spolupracovať na riešení európskych projektov. Ďakujem pani predsednička vám a vášmu výboru a za výmeru, e, za výmeru názorov, ktorú sme doteraz mali a teším sa na pokračovanie v tomto konštruktívnom duchu spolupráce. Ďakujem vám za príležitosť prezentovať tu toto vyjadrenie dvoru auditorov. Ja odporúčam, aby aj členovia dvoru auditorov sa medzi sebou koordinovali, lebo sme počuli od vás veľa vecí, ktoré sme už počuli od iných zástupcov dvora auditorov. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že som si mohol vypočuť vyjadrenia pani komisárky Georgievej a veľmi správne zdôraznila význam výkonnosti. Nemusím prechádzať všetky jednotlivé kapitoly, ale Chcem povedať, že dostatočný dôraz na výsledky sa nekladol. Hovorilo sa o vynakladaní prostriedokov a pravidlách a až potom, po tretie, sa hovorilo o určitých tých výsledkoch z hľadiska výkonnosti. Takže by som poprosil práve e, pani Georgievu, aby sa viacej sústradila na tú kultúru výkonnosti. Takže teraz tu máme nejaký nový rámec, s tým sa dá súhlasiť. A Súhlasím aj s novým zameraním, aj s novými nástrojmi, ktoré majú za cieľ zvýšiť zameranie na výkonnosť. Hovorilo sa tu aj o partnerských dohodách. Na našom dvore sme sa venovali aj tomuto a môžem vám slúbiť, že budeme nielen užšie spolupracovať s komisiou pri vytváraní tejto novej kultúry výkonnosti, ale aj v nasledujúcich rokoch vás budeme ďalej informovať o výsledkoch pri vytváraní E, a budovaní tejto kultúry. V rámci toho budeme spolupracovať aj s národnými orgánmi auditu. Povedzme, budeme sledovať aj spôsob, ako tieto implementujú dané programy. A potom môžeme vidieť aj, ako ďaleko úspešne pracovala komisia. Takže ešte raz chcem vyjadriť, že sme veľmi potešení tým, že komisia stupňuje svoje nároky ohľadne výkonnosti a verím, že bude v tejto úspešnej politike pokračovať aj v nastavajúcich rokoch. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za tieto pripomienky. Spravodajstvo k tejto téme mm, vediem ja sama. Nemám tu žiadneho z mojich milých podpredsedov, takže ujmem sa toho ja sama. Mám viacero komplexov otázok, viacero súborov otázok, ale viem, že kolegovia niektorí sa ponáhľajú, takže ja to zostručním. V rozpočte máme stále viac problémov s platbami. Otázka teda je, že ako to bude s plánmi platieb. Je to otázka na radu aj na komisiu. Možno by sme to isté mali urobiť pre záväzkové platby. Existujú plány do rozpočtového plánovania dať aj tzv. záväzkové platby, commitments. Potom druhá pripomienka sa týka témy personál. Keď sa pozrieme na čísla z dotazníka, chcem sa poďakovať za to, že ste naň odpovedali. Viem, že tých 80 otázok bolo veľmi veľa pre vašu administratívu. Veľmi rýchlo ste na to odpovedali. Ďakujem. Rok 2013 e, bol naozaj e, ťažký rok e, pred vstupom do platnosti nového služobného poriadku. Veľa zamestnancov odišlo do predčasného dôchodku bez mimoriadných odmien a v rámci flexibilného pracovného času máme okolo 70 eh, ľudí, ktoré, ktorí majú plat AD16, takisto veľmi veľa, ktorí majú eh, platy AD15, veľmi vysoké platy. A tieto čísla poukazujú na to, že tu niečo nesedí. Nemôžeme predsa takto draho platiť eh, ľudí, ktorí zároveň majú flexibilný pracovný čas mm. Ja mám trošku iný, inú predstavu, iné očakávania od tohto, takže prosím, vyjadrite sa k tomu. Máme 3448 pracovníkov, ktorí pracujú diaľkovo, teda tzv. telepráca. Ako vidíte budúcnosť tohto typu práce? Bude to pokračovať v takejto forme? Je to teda e, viac ako 10 e, pracovníkov, ktorí pre komisiu takto pracujú z domu a chcem vedieť, či sa toto zvýši tento podiel. Ďalší bod. 30 tisíc uchádzačov každý rok e, sa zúčastňuje na konkurzoch a e, jeden tento uchádzač nás stojí 238 eur v konkurze. A koľko tých ľudí reálne využijeme z toho zoznamu, z toho rezervného zoznamu, ktorý sa potom e, vytvára za rok 2013. Myslím si, že nás to stojí dosť veľa peňazí títo ľudia na rezervných zoznamoch. Ďalší bod. Financovanie mimovládnych organizácií. Tam máme objem viac ako 12 miliónov eur. Opäť chceme vedieť, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Je to taký cirkus, podľa mňa, pretože mimovládne organizácie dávajú rôzne pokyny Rady Európskej únii a my to financujeme. Ako to bude ďalej? Ďalší bod. Vy máte ako bývala e, komisárka pre humanitárne záležitosti e, zodpovednosť za utečenecký tábor Tindo v Alžírsku. Až teraz máme e, k dispozícii príslušnú správu OLAFu. Každý rok do tohto utečeneckého táboru ide 10 eh, miliónov eur, ale utečenci platili za eh, tovary, ktoré im dávala EÚ ako humanitárnu pomoc. Boli nútení zaplatiť za tento tovar. Napriek tomu, že to má byť zdarma. Eh, ľudia z miestnych alžírskych kruhov sa, si takto zarábali na, na európskej humanitárnej pomoci, žiadali vlastne peniaze od utečencov za veci, ktoré dostávali. No a chceme vedieť, či tieto podvody sa už zastavili. E, platby do tohto utečeneckého tábora sa nezastavili, pokiaľ viem. E, minulý rok sa diskutovalo o možnosti zastaviť financovanie tohto utečeneckého tábora, ale zatiaľ sa asi tak nestalo. Takže prosím, dajte nám o tom nejaké informácie. Ďalšie informácie kabinet Barroso II. Členovia tohto kabinetu, prosím, dajte nám vedieť, e, aké odstupné dostali, čo sa s nimi e, stalo a tak ďalej. No a pokiaľ ide o tých šoférov, raz e, uvádzate číslo 83, potom 40, potom 3. Tie čísla sa veľmi roz, rozchádzajú. Prosím, koľko, koľko ich je, povedzte nám. Uh, uh, Ďakujem. za slovo aj za otázky. K tomuto segmentu v prvom rade dovolte položiť otázku uh, manažovania rozpočtu a plánu platieb a či budeme hľadiť aj na záväzkové platby. Chcem zdôrazniť predovšetkým dve veci. Poprvé, to, že prechádzame fázou úpravy rozpočtu na komisii a to je výsledok prísnejšieho rozpočtu na obdobie 14, 2014 až 2020 je to zníženie o 3,4 a pritom požiadavky zo strany členských štátov narastajú práve v dôsledku dopadov krízy. Čiže táto dualita, tieto dva faktory nás v roku 2014 doviedli k niečomu. Teda v roku 2013 sme už videli prvé náznaky, ale v roku 2014 už sme sa začali posúvať z tej základne, kedy bolo dostatok prostriedkov k určitým úsporám a škrtom. Ja viem, že to bolo aj bolestivé miestami. Ja sama som mala prísť, možnosť vlastne venovať sa rozpočtovým linkám. A vtedy, keď sme videli, že záväzky tu boli, potom boli platby a potvrdenie a čo vlastne sa realizovali. Čiže tam boli čosi ako tri riadky a každý bol odlišný. Teda ku koncu 2013 a potom začiatkom 2014 už sme videli, že to, čo sa naozaj využilo na platby, znamenalo značné okresávanie. Chcem poukázať na to, že aj taj, takéto kruky trvajú určitý čas. Takže rok 2015, predpokladáme, bude tým rokom, kedy nastane zlepšenie, pretože sme už upravili tieto rozpočtové obmedzenia. E, druhý bod je, ide o to, že už sme uskutočnili významný posun e, z, ohľadne rozumného vynakladania a rozumného správania aktív keď je všetko dostatok, tak si nemusíme robiť starosti s tým, aký je harmonogram platieb. Tam ide len o to, aby sa všetko len vyplatilo. Ale keď sú tu úspory, tak je potrebné mať harmonogram platieb, aby všetko do seba zapadalo a aby aj platby boli presné. Keď hovoríme o tomto pláne platieb, tak sa dá vidieť, že povedzme k, roku, ku koncu roku 2014, či sme mali ešte 25 miliárd nesplatených účtov alebo faktúr a predpokladáme, že do konca roku 15 to bude len 18 eh, a miliard a potom sa to všetko vynuluje do konca roku 2016. Samozrejme, predpokladáme, že toto bude znamenať aj disciplínu v oblasti záväzkových platieb. Takže samozrejme, môžeme si vytvárať záväzky do nekonečna. Taká bola do istej miery minulá filozofia, ale toto tu už teraz neplatí. Máme aj, povedzme, negatívne priority. Keď sa plán plán platieb e, vlastne musí prispôsobiť realite a musíme si pozrieť aj, aký je harmonogram záväzkov a záväzkových platieb. Musím zdôrazniť, že sa teraz prvé všetky na plán platieb a nezamýšľame sa až tak veľmi nad plánom záväzkových platieb, ale Môžem sa ešte s kolegmi, kolegami poradiť o detailoch, aké sú projekcie záväzkových platieb. Ale pokiaľ ide o e, ten druhý aspekt, flexitime, čo ste spomínali. Flexitime znamená, že ľudia pracujú, respektíve môžu si zadefinovať pracovný čas, a to nie od 9. do 5. alebo od 8. do 5. či do 4. alebo tak, ako to býva. Môžu prísť skôr ráno alebo môžu dlhšie pracovať večer alebo prídu cez víkend do roboty. Dôležité je, aby pracovali patričný e, objem hodín, ale je tu flexibilita v tom zmysle, že kedy. A keď sa to skombinuje ešte s teleprácou, teda prácou na diálku, áno, existuje aj predpis, ktorý toto umožňuje do istej miery pre určitý počet pracovníkov, ale e, záleží od toho, ako to e, vlastne funguje, aký to má výsledok. E, práca na diálku má výhody. Isté, Brusel je jedným z najprehustenejších miest v Európe a ak teda ľudia môžu pracovať doma, tak to znamená, že vo verejnej doprave alebo v autách sa bude pohybovať menej Eh, ľudí a niekedy táto práca na diaľku, teleworking, eh, vedia aj k tomu, že sa znižujú náklady na využívanie administratívnych priestorov, kancelárií. A keď dokážeme náležite motivovať ľudí, tak to určite má výsledky a dá sa to vnímať ako pozitívny komponent našej organizácii. Ale flexi time, čiže flexibilný pracovný čas a práca na diálku, teleworking, má svoje výsledky iba vtedy, keď sa to dobre zmenižuje. A chcem povedať, že, že toto je kategorická otázka, keď sa zameriame ponovom na to, ako sa dá posilniť aj hodnotenie výkonov z hľadiska manažovania práce našich zamestnancov. Máme asi 460 vyšších riaditeľov Máme tam 1160 e, e, manažerov na strednej úrovni, na úrovni oddelenia a tak ďalej. Tiež ich musíme patrične motivovať a ide o to, aby mali náležité nástroje, na riadenie a aby mohli aj oni zabezpečovať patričnú úroveň výkonnosti. Čiže keď sa využíva teleworking, práca na diálku, tak tiež treba mať jasne v tom, ako sa to dá správne riadiť, aby výkonnosť mala patričnú úroveň. Napríklad minulý týždeň sme práve diskutovali s našim tímom presne o tejto otázke. Ako zlepšiť celkovú výkonnosť našich zamestnancov? To je teda v tomto zodpovednosť riaditeľov, manažerov za túto výkonnosť a zodpovedanie sa za to. Čiže tak povediať skladanie účtov. A asi si spomínate, v Luxemburgu tam bola budova Jean Monnet 1 a táto sa musí vyprázdniť hľadom na to, že je tam azbest a príslušné orgány Luxemburgu e, sa takto rozhodli, takže my teraz musíme sformalizovať e, implementáciu tohto rozhodnutia a to sa bude týkať aj presúvania pracovníkov z budovy Jean Monnet do nových priestorov a tým pádom sa predpokladá, že v rámci tohoto časového obdobia sa uplatní aj väčšia miera práce na diálku, teda teleworkingu. Takže teraz sa práve teleworkingu veľmi aktuálne venujeme Čiže ide o to, aby ten Luxemburg fungoval aj bez prerušenia. A teda, aby ľudia mali možnosť pracovať. Ďalej. Bola tu z vašej strany veľmi dobrá otázka z hľadiska nákladov na nábor pracovníkov. Toto je ďalšia oblasť, kde komisia bude taktiež musieť robiť určité úpravy E, z hľadiska rastu a rozširovania e, smerujeme e, ku obdobiu úspor. A v podstate je ťažké niekedy uplatovať, teda uplatňovať takéto princípy, keď vlastne znižujeme stavy. Zaviazali sme sa, že budeme o 5 znižovať počet pracovníkov. Takže komisia má pred sebou veľký kus práce, v tom smere, že čo <laughs> vlastne, čo zatýkala aj vaša otázka. Čiže musíme treba e, predlžiť obdobie, kedy e, ešte sa uplatnia výsledky e, výberového konania pre nástup pracovníkov z hľadiska náboru, aby teda ostalo v platnosti to, keď niekto splnil podmienky, aby ostal na tom rezervnom zozname dlhšie. Hej? A skúmame aj možnosť toho, ako by sme zorganizovali a implementovali politiku náboru, aby sme náklady samozrejme zohľadnili a kvalita, kvalitatívne požiadavky, aby ostali na vysokej úrovni. A práca v inštitúciách EÚ je veľmi atraktívna ešte stále. A je tu vlastne známe, že z hľadiska náboru je tu veľmi kvalitná práca, a náklady na nábor samozrejme treba zohľadňovať stále. Ďalšia téma tu bola, to boli tí utečenci a humanitárna pomoc. a išlo vlastne o nezrovnalosti v tom smysle, že sa povedzme navyšoval umelo počet e, utečencov v danom utečeneckom tábore preto je potrebné potom zvýšiť dohľad alebo skvalitniť ho. Áno, otázka ako taká je veľmi ťažká. Čo teda ma robíme, keď ľudia ostanú uviaznu, kde si uprostred púšte a nemajú vyhliadky na zlepšenie svojej situácie v dohľadnej dobe a my sme jediní tí darcovia, tí jediní spolahliví, ktorí majú spolahlivý zdroj financií pre týchto ľudí. Tak čo máme robiť? Takýto utečenecký tábor e, samozrejme zaznamenáva určitú dynamiku. Je tam zväčšovanie aj znižovanie počtu osôb a k tomuto dochádza. A priznám sa, že aj dohľad z našej strany nebol vždy úplne adekvátny, ale prosím vás, zamyslíme sa nad tým, že je to naozaj niekde uprostred púšte a Máte tam hm, muži, ženy, deti, všetci sú v hroznej, zúfalej situácii. Neviem, čo by robili, teda čo robí, alebo bude robiť môj nástupca. Ja poviem, čo som robila ja. Teda zdôležňovala som práve to, aby sme my, náš tým, aby mohli, sme to ich pravidelne E, navštevovali. A ťažko môžem povedať, že moje srdce volá, že nemôžeme presta prestať financovať týchto ľudí. Bolo by to neludské, nemôžeme ich len tak opustiť. Tých ľudí, ktorí sú v tom uh, tábore. Je to ale udržateľné? No asi ťažko. Takáto situácia. Sú tu nejakí iní možní, eh, iné možné subjekty, ktoré budú poskytovať takéto financovanie? To je ťažká otázka. To je proste situácia momentálne tá, ktorá tam je neudržateľná a je to dosť vážna morálna dilema. Možno sa už opakujem, ale jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je zamerať sa na eh, správne fungovanie toho tábora a aj vo svetle toho, čo ste povedali a čo ste poukázali, musíme kontrolovať. Vysvetlili ste, e, či sú tam aj nejaké iné politické ciele v pozadí a nie len humanitárne. Pokiaľ ide o otázku ohľadne Barosa 2, áno, dôvod, prečo sme to neurobili ešte vtedy, je ten, že tu dochádzalo k dosť veľkým pohybom v rámci kabinetu v danom období, že sme proste nepoznali presné čísla, aby sme mohli spolahlivo poskytnúť odpoveď, ale samozrejme urobíme to. Vaše poznámky e, sú relevantné a chcem vám povedať, že vám príslušné údaje poskytneme. Ďakujem. A prepačte, ešte jedna vec, a to sa týka e, vodičov 54 máme vodičov, ktorí pracujú pre komisárov. Celkovo ich je 76. To je úplný počet vodičov. Aj pre komisárov, aj tí ostatní vodiči. Ďakujem. Ďakujem. Petri sa vám a teraz. Dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, za to, že ste mi dali slovo takto. Skoro, bohužiaľ, ja o pár minút musím ísť na letisko. Pani podpredsednička komisie, Dovolte, aby som sa vám poďakoval za vašu prácu a e, gratulujem vám k tomu, ako rýchlo a úspešne ste odštartovali svoju prácu. Ale musím takisto zdôrazniť, že všetko je ešte pred nami, ešte nás tie najdôležitejšie veci čakali. E, vy ste povedali, že kľúčom pre vašu prácu bude výkon alebo výsledok. Podľa mňa riešením na to, aby sme dosiahli lepšie výsledky, je zjednodušovanie. Prvá otázka, ktorú vám kladiem. Prosím vás, aby ste nám uviedli konkrétne príklady toho, ako chcete zjednodušovať v oblasti kohezie, koheznej politiky a poľnohospodárskej politiky. A druhá otázka znie ehm, chybovosť falošné informácie, nepresné informácie, ktoré dostávame, či už e, to členské štáty robia zámerne alebo nezámerne, to bol jeden z hlavných dôvodov veľkej chybovosti. Predchádzajúca komisia to nebola schopná zmeniť a tá situácia sa iba e, zhoršovala, bohužiaľ. Pokiaľ viem, vysoká chybovosť má dve hlavné príčiny. Poprvé, štatistická nekompatibilnosť rôznych čísel, ktoré členské štáty poskytujú. To sa dá napraviť, dúfam. A potom druhá vec, a na to sa chcem opäť spýtať, ako je to s tými zámerne falošnými údajmi, ktoré členské štáty niekedy poskytujú. Pýtam sa teda, čo urobí táto komisia konkrétne, aby to zmenila aby to riešila a aby ukončila takúto prax. Ďakujem. Pani podpredsednička komisie, nech sa páči, máte slovo. Ja začnem, ak dovolíte, vašou e, druhou a treťou otázkou, pretože je to spojené s tým, aký nástroj máme teraz v rukách. Ako môžeme donútiť členské štáty, aby neklamali? či už zamerne alebo nezamerne. Tento nástroj sú tie neto korekcie. Ak nebudeme uplatňovať neto korekcie, čisté korekcie, tak je pravdepodobné, že pozitívne stimuly, ako napríklad väčšia odmena za lepší výkon, tieto pozitívne stimuly nebudú stačiť bez čistých korekcií. Skúsenosť ukazuje, že e, v tej politike e, je potrebné dávať cukor, ale zároveň musíme mať aj e, bič a tým bičom sú práve tie netokorekcie. Teraz k vašej otázke o zjednodušeniach. Aký príklad môžem uviesť v oblasti poľnohospodárskej politiky? Komisár Hogan bol tu už. Vám pravdepodobne povedal, že on zjednodušovanie stanovuje ako pracovný cieľ na tento rok ako najvyššiu prioritu. V tomto zmysle e, uvidíme, čo presne urobí. A pokiaľ ja viem, nechcem príliš zachádzať alebo zasahovať do tejto oblasti, ale pokiaľ ja viem, v novom programe komisie sa urobilo nasledovné pre zjednodušenie. Budeme sa snažiť stanovovať viac agregované ciele. Ja sa teraz e, radím s mojou kolegyňou a pýtam sa, čo to vlastne urobili v tej oblasti poľnohospodárstva. Takže už viem. Zrušila, e, zrušilo sa krížové plnenie, cross compliance a to je vnímané ako zjednodušenie v tejto oblasti, v spôsobe, ako sa implementujú poľnohospodárske programy. Ešte máte nejaký iný príklad? Pýtam sa mojich kolegov. Takže zrušenie krížového e, plnenia platí v politike poľnohospodárstva aj v koheznej politike. Máme ešte ďalšie príklady. Pýta sa na to pán poslanec. Môžem sa k tomu vrátiť? Ja sa k tejto otázke ešte vrátim, keď budem mať viac detailnejších e, informácií. Ja som takisto veľmi zvedavá, chcem sa naučiť niečo o tom, e, čo sa vlastne už urobilo v tejto oblasti. Ďakujem, hovorí predsednička. Pani Ayala Sender, máte slovo. Prepačte ešte jedna vec, hovorí pani komisárka. Takisto sa zharmonizovali pravidlá medzi jednotlivými fondami a v rámci tejto harmonizácie sa vždy bralo to najjednoduchšie pravidlo, ktoré existuje v nejakom danom fonde. To bol taký spoločný menovateľ, podľa ktorého sa postupovalo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A chcem sa pridať eh, ku eh, s vyjadreniam kolegu Sarvamu na adresu pani komisárky. Naozaj oceňujeme jej dynamiku eh, a samozrejme E, verím, že e, svoju energiu bude pani komisárka aj naďalej venovať týmto dôležitým otázkam. Vidíme, že už sa začínajú čítať e, nové prvky v organizovaní práce a samozrejme my toto oceňujeme. Povedali ste na začiatku, že popri mikroriadení, o tom tiež hovoríme, teda popri tom sa na veci pozeráte aj z toho väčšieho, širšieho pohľadu. Možno je tu čosi ako schizofrenia medzi týmito vecami. Na jednej strane sa znižuje rozpočet a s tým sa stretávame každý deň, ale stále žiadame od komisie, aby robila stále viac a viac aby prehlbovala eh, veci, aby prinášala lepšie výsledky Takže to si možno do istej miery akoby protiračilo. protiračilo. Takže očakávame, že budeme vedieť aj pomôcť komisii v niečom, teda konkrétne hlavne v znižovaní rozpočtových rizík v Európe, pretože nikdy sme tu nemali v minulosti problémy medzi záväzkami a platbami. Takže tá novembrová konferencia ktorá sa venovala holistickým aspektom. Teda vo svetle tohoto chcem povedať, v čom by sme mohli práve efektívnejšie fungovať pri znižovanom objeme prostriedkov. Mohli by ste nám povedať niečo k tomu, čo sa týka tohoto. Totiž, či pôvod všetkých týchto problémov nespočíva v tom, ako je vyskladaný rozpočet, akú má kompozíciu. Takže ako sa budú kontrolovať platby, či už od začiatku. Hej, teda neviem, či od samého začiatku je správne poskladaný ten rozpočet. To sa pýtam. Totiž je veľmi ťažké potom aj pre dvor auditorov e, dopracovať sa k tomu, že e, raz povede áno, sme úplne spokojní. Ja hovorím len na základe príkladu, ktorý poznám, a to je sektor polnohospodárstva. Viem, že tam už e, boli inšpekcie zo strany piatich rôznych inštitúcií a týkalo sa to povedzme tej istej platby. Takže toto je problém, Chcel by som vás vyzvať, že, že na tej konferencii novembrovej by sa práve mohlo hovoriť aj o zložitosti týchto aspektov a že by sme ale smerovali aj k určitej zvýšenej transparentnosti a zvýšenej úrovni kontroly. Aby sme sa ale vyhli zbytočnému opakovaniu a duplicite. Chcela som eh, len na toto poukázať. Pani predsednička prerušuje rečničku, dve minúty prešli. Aha, ďakujem. Takže e, predpokladám, že som vám dala dostatok podnetov, hovorí pani poslankyňa. Ďakujem vám v každom prípade za vaše detailné odpovede na písomné otázky. Ďakujem. Pani podpredsednička, nech sa páči. Ďakujem za to, že ste predložili otázku rozpočtu, toho, ako vzniká rozpočet, ako ho pripravujeme a čo by sme mohli urobiť prípadne v budúcnosti, čo je možné. Spôsob, ako e, v súčasnosti vedieme rozpočtové rokovania, je ovplyvnený tým, že sa menia zdroje európskeho rozpočtu. Kedysi to boli skutočné vlastné zdroje, dnes 80 sú to príspevky z HDP členských štátov. To má samozrejme výhodu, keď členské štáty prispievajú zo svojho hrubého národného dôchodku je tu predvídateľnosť, keď, keď vyberáte peniaze z daní, z cieľ, nemôžete každý rok presne očakávať, koľko peňazí získate a s tým zdrojom z hrubého národného príjmu e, máme väčšiu istotu, predvídateľnosť. Každý mesiac e, získame od členských štátov sumy, ktoré majú odviesť. Ale zároveň je to aj veľké bremeno. Vytvárajú sa napätia v EÚ medzi čistými platiteľmi a čistými príjimateľmi. Niektorí e, majú väčší záujem na koheznej politike, iní na výskume vývoji, iní na poľnohospodárskej politike. No a ten rozpočtový proces, proces rokovaní, a to sme videli, keď sme pripravovali viacročný finančný rámec ten je zaťažený viacerými bremenami a v konečnom dôsledku nevzniká ako výsledok tohto procesu pracovný program, ktorý by vždy produkoval tú pridanú európsku hodnotu. Toto je systémový problém, ktorý môže byť napravený iba systémovo. Inými slovami, máme teraz eh, Montyho skupinu, ja som novým členom tejto skupiny a ja som veľmi zvedavá na to, ako bude pracovať. Vieme, že keď chceme schváliť európsky rozpočet, je potrebná jednomyselnosť, jednomyselné schválenie. Takže keď budeme prezentovať výsledky práce Montyho skupiny, tak uvidíme, k čomu to povedie. Ako viete, komisia je za to, aby sme získavali peniaze viac z vlastných zdrojov. My sa snažíme pracovať tým smerom. Uvidíme, do akej miery sa nám podarí urobiť nejakú zmenu v získavaní financí. Ako viacerí z vás povedali, ja som nová na tomto poste ale naučila som sa niečo z môjho prvého rozpočtového rokovania. Zistila som, že aj e, v rámci e, súčasných parametrov môžeme urobiť pokroky, môžeme rokovať takým spôsobom, ktorý e, je konštruktívnejší a máme možnosť sústrediť sa viac na to, na čo vlastne ten rozpočet existuje Nemali by sme sa až tak sústrediť na to, ako rozdeliť koláč medzi členské štáty, ale na tie celkové výsledky, alebo ten celkový užitok. A musíme uznať samozrejme, že členské štáty v súčasnosti prežívajú veľmi ťažké časy. Ja veľmi sympatizujem e, s týmito členskými štátmi a z toho aj vyplývajú tie ťažkosti v rozpočtových rokovaniach. Ja to viem, ale napriek tomu musíme nájsť nejaký lepší spôsob, ako e, zaistiť, aby európsky rozpočet na každoročnej báze naozaj fungoval najmä pre európskych občanov. E, druhá otázka, ten jeden audit, single audit. Už som spomenula, že sa harmonizujú pravidla medzi fondami a robia sa zjednodušené možnosti účtovania nákladov. Mala by som zdôrazniť, že my takisto skúmame organizačnú efektívnosť na komisii. Snažíme sa vyhodnotiť, ako je naštrukturovaná komisia, či je to efektívne. V každej oblasti v súčasnosti máme eh, pre členský štát tzv. country desk, sú tam ľudia, ktorí pracujú pre poľnohospodárstvo, výskum a vývoj a tak ďalej, ale niekedy medzi nimi nefunguje dobrá komunikácia a mali by sme <clears throat> harmonizovať viac aj z tej perspektívy personálu. Veľmi dobrým rozhodnutím bolo zlúčiť e, ľudské zdroje a rozpočet do jednoho portfólia podľa mňa, pretože vlastne zároveň môžeme riešiť rozpočtovú politiku a implementáciu rozpočtovej politiky. Myslím, že to je všetko. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. Pán Vogen, dve minúty, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať Dvoru auditorov za vynikajúcu prácu, ktorá nám veľmi pomáha. Ďakujem aj komisárke za detailné odpovede, ktoré poskytla na písomné otázky z našej strany. Niekoľko pripomienok. Poprvé, ten, tie omeškania v platbách, to už bolo spomenuté. Bolo by veľmi užitočné, keby sme o tom viac vedeli, viac detailných informácií. Chceme nejaké príklady, kde omeškania v platbách škodia príjimateľom. Čiže prosím, povedzte nám, aké dôsledky majú tie omeškané platby. Pokiaľ ide o vlastné zdroje EÚ, toto je téma na veľmi dlhý čas. Vy ste spomenuli tú skupinu na vysokej úrovni. Chcem sa spýtať, myslíte si, že tá skupina bude niekedy úspešná? Pretože niektoré členské štáty, ako vieme, sú veľmi skeptické. Nevieme, či sa toto naozaj zmení v budúcnosti. Možno tá skupina na vysokej úrovni bude len rozprávať, rozprávať, ale nebude to mať žiaden výsledok. A Ďalšia vec je tu teraz konsenzus e, v tom, že sa musíme viac sústrediť na výsledky a výkon. A tá pracovná skupina, ktorú ste zriadili, sa tým tiež zaoberá. Dajte nám prosím nejaké detaľnejšie informácie o tejto pracovnej skupine, kedy začne, aká, aký je rozsah jej práce, kto sú členovia, kedy budeme vidieť nejaké výsledky tejto vašej skupiny, e, ktorá pracuje na tejto téme. Ďakujem. A posledná poznámka k ročnej správe. Každý rok sa tým zaoberáme, hovoríme, že chybovosť je veľmi vysoká, vyššia ako 2 My to chceme samozrejme znížiť čo najviac, ale sú tu aj iné dôležité veci. Chcem sa teda spýtať, alebo aj dvora auditorov, ako by sme mohli zmeniť to ťažisko. Hovorme viac o výkonnosti a o výsledkoch, nie iba o chybovosti, keď robíme každý rok tú výročnú správu. Ďakujem. Pani podpredsednička komisie, máte slovo. Pokiaľ ide o omeškané platby, uvediem niekoľko príkladov z mojej predchádzajúcej práce. Pracovala som v oblasti humanitárnej pomoci a vtedy sme boli prví, ktorí pociťovali nedostatok financia a nezaplatené platby. Taká vyššia alebo filozofickejšia odpoveď je tá, že my sme nez, nezastavili platby. My sme znížili predfinancovanie, podiel predfinancovania. E, pre, Inak sme načasovali platby, aby sme mohli podporovať finančne všetky programy, ale my sme nezastavili e, platby. E, v koheznej politike sa to riadilo tak, že v členských štátoch všetky príspevky boli naštrukturované tak, aby sa dali implementovať programy teda ak si vezmeme e, celé, všetky faktúry za koheznú politiku, tak sme to riešili tak, že sme každému fondu dali nejaký proráta pro, podiel. Zohľadňovali sme všetky e, členské štáty rovnako. V rámci členského štátu sa robila určitá prioritizácia Tie programy sú často viacročné. V niektorých prípadoch bolo možné, aby niektoré platby finant rozpočet a potom komisia môže poslať platby trochu neskôr. Toto bol vždy interaktívny proces s členskými štátmi. Chcem uviezť jeden príklad. Máte pravdu, že e, máme za sebou ťažké obdobie ale v oblasti humanitárnej pomoci sme mali taký prípad, že malé organizácie, malé mimovládky, niekedy jediný e, subjekt, ktorý je prítomný e, na danom mieste, v danom regióne, jediný, kto tam robí tú prácu humanitárnu, e, tak tieto mimovládky tý, tým hrozilo, že keď e, prestane EÚ posielať zálohové platby, tak skrachujú, doslova skrachujú. My sme teda vyrokovali veľmi rýchlo s veľkými organizáciami, napríklad s OSN alebo s Červeným krížom, aby akceptovali, že im znížime zásadným spôsobom zálohové platby, e, zvyčajne predfinancujeme veci do výšky 80 ale tieto veľké organizácie majú finančné zdroje, takže my sme to znížili na 50 až 40 v niektorých prípadoch. A e, v prípade tých malých mimovládok e, tým sme ponechali to 80-percentné predfinancovanie Samozrejme, tieto úpravy skrývajú v sebe rizika pre tie e, organizácie, ale ak je to dobre zmanažované, tak je možné e, zmeniť e, časov, časový rozvrh tých, tých platieb. Ja neviem o žiadnom programe, ktorý bol zablokovaný kvôli e, financiám, omeškaným financiám. Už sa ma to pýtali veľakrát ale viem, že sa robí reštrukturalizácia platieb, najmä pokiaľ ide o tie zálohové platby a ich výšku. E, tam sa robia samozrejme upravy a zmeny, ktoré nám umožnia e, pokračovať v práci. E, také paušálne pravidlo bolo, že sme to vnímali tak, že menšia organizácia je viac ohrozená odsunutím platieb a väčšia organizácia je menej ohrozená. My sme sa teda snažili zabezpečiť, aby malé a stredné podniky, výskumníci a malé organizácie neboli e, dotknutí. Teraz e, k otázke, e, čo robí skupina Monty a kam smeruje, kam sa dostaneme s touto skupinou. Ja nemám žiadnu kryštálovú guľu ale ja som túto otázku položila pánovi Barosovi, môjmu bývalému šéfovi. Ja som sa ho pýtala, aká je šanca, že sa nám podarí reštrukturalizovať rozpočet tak, aby čo najviac pokrývali e, vlastné zdroje. Pán Baroso, veľmi skúsený muž, povedal, že tam je asi 10-percentná šanca. Neviem, či mal pravdu alebo nie. To neviem posúdiť ale teraz vážnejšie poviem, že ja si myslím, že už tých 10% je pozitívnych. My musíme zaklopať na tie dvere a musíme túto tému brať vážne. Toto je jeden z prípadov, kde naozaj musíme urobiť všetko, čo môžeme a potom uvidíme, kam, kam nás to dovedie a budeme dúfať, že postupne nastane presun smerom k tým vlastným zdrojom. Možno to bude radikálnejší presun, možno menej radikálny, ale dúfajme, že bude. A tretia otázka. Pracovný program a to, že sa musíme sústrediť na e, výkonnosť, respektíve vy ste sa spýtali na tú pracovnú skupinu pre performance, takže členmi budú komisia, dvor auditorov, parlament a rada. Pripravujeme mandát tejto skupiny. Každá táto e, inštitúcia musí rozhodnúť teraz o nomináciách a prvé zasadnutie tejto pracovnej skupiny by sa malo konať do 1. júna 2015. Samozrejme, bola by som rada, keby e, sa to dialo všetko rýchlejšie, ale skúsenosti z minulosti nám hovoria, že nominácie e, na členov pracovnej skupiny chvíľku trvajú, pretože každá inštitúcia vytvoriť konsenzus. Pre nás, pre komisiu je to ľahké. Myslím si, domnievam sa, že aj dvor auditorov eh, nominuje nejakú osobu rýchlo. A ja vám teraz hodím eh, tú loptu na vašu stranu eh, ihriska. Pýtam sa, kedy parlament predloží nominantov? Kedy navrhnete členov skupiny? Ja som vôbec nevedela, že pán predseda Barroso je taký optimista. 10% to je vysoká pravdepodobnosť. Teraz kolega Vali na dve minúty, nech sa páči. Prezidente, grazie Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem a pani komisárke. Ešte raz sa ospravedlňujem, že som sa vám otočil chrbtom, ale inak e, nemôžem hovoriť do mikrofónu. A to by bol zase iný problém. Chcem sa opýtať na vlastné zdroje a na prácu Montyho týmu. Takto sa stávam ešte skeptickejším, e, pokiaľ ide o Európsku úniu, pretože mám pocit, že je to takmer nemožná úloha stabilizovať rozpočet a reforma fiskálneho systému sa zdá byť úplne nemožná. Legislatíva proti organizovanému zločinu a korupcii v Európskej únii zdá sa, že to má každý členský štát na stole už celé roky a kam sme sa s tým dostali jednoducho nemôžeme pokračovať tak, ako pracujeme. Ešte stále platíme za zavedenie eura eh, formou strašnej ekonomickej recesie, pretože sa snažíme zaviesť projekt, ktoré členské štáty nechcú zaviesť, pretože oni by si chceli zachovať ekonomické výhody, ktoré majú, ak nejaké majú. Eh, chcem sa zamerať na rozpočtovú kontrolu a otázky auditu. Vraciam sa teda opäť eh, k výsledkom. Nemali by sme investovať prostriedky do niečoho, čo nevytvára pracovné miesta, pretože tie peniaze idú eh, do vrecka eh, nejakým eh, konzultantom, ale nevznikajú pritom eh, nejaké pracovné miesta. Potom sú nejaké vzdelávacie kurzy, prichádzajú účty, ale musí tu byť naozaj dobrý audit eh, všetkého, čo je platené zo štrukturálnych fondov, pretože občania nám hovoria, že to chcú vedieť. Chcú vedieť, eh, čo sa odohráva v regiónoch a chceli by väčšiu transparentnosť údajov. Keď sa pozriete na audity, často je tam hlavička, názov, programu možno, e, finančné podrobnosti, ale vôbec tam nie sú podrobnosti o programe a takto občania nevedia, či sa ich finančné prostriedky vynaložili efektívne. A preto by sa mali venovať viac peňazí um, auditom a um, čistým účtom. A keď budeme mať nejaké reklamné kampane, televízne kampane, tak asi nezvýšime tým um, vôľu európskych občanov. Mali by sme internet využívať efektívnejšie. Nemusíme sa stretávať za zatvorenými dverami, nemusíme robiť dôverné rozhodnutia, mali by sme byť e, tam vonku a mali by sme hovoriť s občanmi. Nežijeme predsa už v 17. storočí, žijeme v 21. storočí, vieme komunikovať s občanmi, mali by sme investovať do komunikácie s občanmi, mali by sme investovať do nástrojov, ktoré nám umožnia komunikovať s občanmi. Myslím si, že by sme naozaj mali viac angažovať občanov, pretože oni majú záujem byť viac angažovaní. Prepačte, ak e, som hovoril dlhšie, ako som mal. Nech sa páči, pani podpredsednička komisie. E, v prvom rade, pokiaľ ide o tie vlastné zdroje. Nechcem, aby tu vznikal dojem, že GNI, teda hrubý e, národný príjem, je jediný zdroj. Je to vlastný zdroj, je to príjem, ktorý prichádza z členských štátov, aby som bola spravodlivá voči Európskej únii, vzhľadom na to, aké boli ťažké posledné roky, posledných 7 rokov. Musím povedať, že máme fungujúci rozpočet a napriek tomu, že tu máme e, často alebo niekedy veľmi vážne filozofické rozpory v názoroch, e, predsa sa nám podarilo dospieť k programu, e, ktorý realizujeme pre Európanov. Nechcem, aby sme odišli z tejto miestnosti s dojmom, že doteraz tu nebol vôbec nejaký záujem o výsledky, teda že tu nebol nejaký záujem o to, čo prinášajú peniaze. Ale, lebo to by nebola pravda. Ale čo je pravda? Na základe toho, čo povedal dvor auditor, najprv minte peniaze, po druhé potom zúčtujte peniaze a potom po tretie sa pozrite na výsledky, ktoré ste dosiahli tými peniazmi. A teraz by sme to mali obrátiť naopak. Najprv by sme sa pozrieť na to, e, čo chceme dosiahnuť, potom sa pozrieme na to, ako to dosiahnuť a potom to zúčtujeme. Ale naozaj mali by sme sa e, pozrieť na to, čo prinášajú tie peniaze. Zoberte si koheznú politiku pre roky 2007 až 2013. Hovorili ste o prístupe k internetu. 5 miliónov ľuďom sa poskytol širokopásmový prístup takmer 6 miliónov ľudí získalo prístup e, k hygiene. E, to prispieva k zvyšovaniu zdravia. Boli vytvorené početné pracovné miesta, tisícky pracovných miest. A zhruba 15 miliónov ľudí bolo lepšie vyzbrojených e, na trh práce. A čo považujem za mimoriadne pôsobivé v niektorých krajinách, z ktorých máme presné odhady, je, že napríklad v Lotisku došlo k zvýšeniu HDP o 2,8 ročne, v Litve o 1,8 a v Polsku o 1,7 Je to rast, ktorý je prínosný pre tieto krajiny, ale je to prínosné aj pre zvyšok Európskej únie, pretože sme navzájom poprepájaní v oblasti obchodu. A je dôležité zamerať sa na to, koľko pracovných miest tu vznikne, aké sú prínosy a pre koho sú tieto prínosy spravodlivé. E, poskytujeme väčšiu podporu najchudobnejším komunitám a áno, máte pravdu. E, míňame peniaze tým najlepším možným spôsobom. Ak budeme mať e, kampaň, európsku kampaň, tak najlepšie zrejme bude dať peniaze televíznym spoločnostiam, ktoré potom odvysielajú reklamy, ale tie reklamy nemusia byť tie najzajímavejšie. Takže je toto naozaj najlepšie, alebo je lepšie zapojiť sa do sociálnych médií, a kde ľudia budú môcť rozprávať príbehy zo e, svojich lokalí. Ja viem, ako e, vážne beriete otázku podvodov a e, korupcie. My tiež ľudia v komisii predsa nechodia do práce s tým, že si povedia nejako si tu odsedím celý deň a potom pôjdem domov. Nie, ľudia v komisii sú veľmi motivovaní. Ja som mala to privilegium, že som dávala e, medaily za 20 rokov služieb a keď ľudia za mnou chodia, tak e, sa ich pýtam, ako sa vám páči tá práca a naozaj e, je pôsobivé, keď počujem, akí sú ľudia motivovaní. Hovoria, že majú radi svoju prácu, niektorí pracujú v oblasti služieb, niektorí pracujú v operačných e, generálnych riaditeľstvách a každý má svoj príbeh. A tak ako všade, aj v našom e, súde s jablkami je možno pár zhnilých jablk, ale nemali by sme sa zamerať na tie jablka, ktoré zhnili, ale mali by sme sa zamerať na tie ostatné, na tie dobré jablka. A hovorím to preto, že e, takisto uznávam, že my ako manažeri nerobíme dosť preto, aby sme porozprávali tieto príbehy. Nerobíme dosť e, preto, aby sme povedali, pozrite sa, Lotyšsko má o 2,1% vyššie HDP, pretože e, ľudia v Lotyšsku sa obetovali pre Európu. A bola tu otázka pre dvor auditorov a týkala sa chybovosti. Myslím si, že chybovosť je veľmi dobrým prostriedkom na získanie pozornosti a na upozornenie ľudí, že treba dodržiavať pravidla, že treba e, riešiť otázky korupcie, podvodov a rizik. Musíme však uznať, že sú tu isté diskutovateľné otázky. Pre nás je to uh, zvyšková chybovosť, keď urobíme korekcie, vlastne to je tá e, zvyšková chybovosť, ktorá nám ostane. Ale jednoducho všetci sme sa zamerali naozaj na výsledky, čo e, prinášajú tie peniaze ľuďom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Maňka, dve minúty. Ďakujem, pani Ja som sa dozvedel včera o desiatej hodine večer, že je tu dnes takéto stretnutie a chcem sa poďakovať za pozvánku, lebo ja som členom rozpočtového výboru a skutočne som veľmi rád, že som prišiel, lebo sa tu dozvedám veľmi užitočné veci. E, vážená pani podpredsedníčka komisie, vy ste vlastne zvýšila kapacitu, výskupnú kapacitu Európskej únie, keď nemusia vedci E, vyplňať tabuľky a možno ušetria twenty svojej práce a môžu sa venovať naozaj výskumu. To je, to je veľmi dôležitá vec, čiže toto je tá cesta, ktorou naozaj musíme ísť. E, dvor auditorov, e, dvor auditorov ja si myslím, že každý by si mal prečítať správy dvora auditorov nielen členovia vášho výboru a je to veľmi užitočné Eh, lebo dvor audítorov bol jediná organizácia prvá organizácia ktorý si vlastne dal urobiť sám na seba externý audit a tým dosiahol naozaj oveľa väčšiu produktivitu práce ušetril, eh, prevádzkové prostriedky a išiel, správnym smerom. malo by to byť možno aj pre nás motivácia aby sme touto cestou išli. v súvislosti s dvorom audítorov a komisiou sa chcem opýtať ohľadne korekcií. korekcie áno korekcie či sú bičom na, na, jednotlivé členské štáty a určite pomôžu k zlepšeniu ich činnosti. Ale chcem sa opýtať, že aký je mechanizmus tvorby týchto korekcií a či prísnosť neovplyvňuje nedostatok zdrojov v Európskej únii. Lebo máme málo peňazí a môže to pôsobiť, aby sme možno tie korekcie zvýšili, aby sme mali viacej prostriedkov. Môže to k tomu viesť. K otázke pani predsedničke eh, výboru eh, chcem doplniť, že čo sa týka zamestnancov európskych inštitúcií možno dobrý pohľad je pozrime sa tam kde je vysoká fluktuácia a tam určite nájdeme nejaké problémy a tam, tam, ich, tam ich, poďme riešiť. A posledná, posledný bod k vlastným zdrojom. Súčasný systém financovania rozpočtu Európskej únie je občanom Európskej únie nie jasný a je skrytý ako podsystém iných daňových systémov to znamená že potrebujeme inteligentný rozpočet ktorý európskej únii poskytne vlastné zdroje na dosiahnutie jej ambícií bez toho aby sa zvýšila celková záťaž daňová na, na obyvateľov. E, preto naozaj je potrebné aby sme to, tejto téme pokračovali aby to nezastalo. komisia si ju nemohla dať do svojho programu lebo ona urobila všetko preto aby, aby sa tento problém riešil ale musí tu byť impulz buď z parlamentu alebo z rady aby sa v tom pokračovalo E, prečo keď napríklad z číny alebo iných rozvojových krajín dovážame tovary tieto tovary sú vyrobené e, pri, spotrebe co two obrovského, množstva a e, nedokážeme im európskymi výrobkami konkurovať prečo by sme takéto výrobky nezaťažili nejakou ekologickou daňou tým pomôžeme aj našim výrobcom a tým možno získame financie aj do rozpočtu európskej únie čiže naozaj takouto cestou musíme ďalej ísť. ďakujem pekne. Uh, Pani komisárka, nech Ďakujem za otázky ohľadne korekcií. Áno, robíme korekcie nie sami pre seba kvôli korekciám, ale v podstate ide o určité kompenzácie a snažíme sa správne rozhodnúť pri korekciách. Máme aj niektoré plošné korekcie, niektoré zase sú presnejšie zamerané na danú chybu. Niekedy to môže byť 5, 10, 25%, niekedy aj 100%, ak to bude ozaj vážne. A snažíme sa o elimináciu systémových slabých miest. Takže robíme dva druhy korekcií. Jednak, keď korekcia sa dá využiť na iné programy, programy, členský štát dostane peniaze na iné účely a druhý typ sú čisté, alebo netto korekcie, tie sú veľmi dôležité, pretože tie platia v prípade, kedy systém mal byť uplatnený na to, aby sa tá chyba zachytila a proaktivita zo strany členského štátu ale chýba. Preto potom musí byť tá korekcia dostatočne rozumná, ale nemusíme ustupovať od uplatňovania korekcií aj v budúcich programoch. Pokiaľ ide o to, čo ste spomínali v súvislosti s vlastnými zdrojmi, že by mali byť transparentnejšie, teda odkiaľ prichádzajú peniaze, aby bolo jasné. Spomínali ste napríklad ekologickú daň, iní hovoria tiež o tzv. uhlíkovej dani, ak by sa niečo takéto malo udiať. Toto všetko sú samozrejme veci, ktorými sa zaoberá aj Montyho tým. Myslím, že Montyho tým alebo Montyho skupina sa sústreďuje na existujúce zdroje a nie len nie teda na nové zdroje. Nevieme, čo by sa s nimi stalo. Môžu prísť s nejakým návrhom, čo sa týka budúcnosti, ale tam je určitá neistota. Súhlasím, že najlepšie by bolo, keby sme mohli ukázať, odkiaľ sú tie peniaze a potom, ako sa využívajú. A tým by sa vlastne dala väčšia prežitosť aj občanom, aby to mohli monitorovať. Vrátim sa ešte k bodu, ktorý tu už bol spomenutý zo strany predrečníka. Ľudia musia vedieť, na čo tie peniaze slúžia. A s týmto môžem len súhlasiť. Zjednodušenie to neznamená len znižovať chybovosť. Zjednodušenie znamená aj to, aby občan mohol mať jasno v navigácii o, ohľadne informácií, ktoré sa týkajú rozpočtu, aby mal jasný prehľad, čo má v rukách štát, čo má v rukách komisia a tak ďalej. Napríklad e, som bola zaangažovaná do jedného z najinovatívnejších projektov, ktoré sa týkal zodpovednosti alebo skladania účtov. Bolo to v Indonézii. A tam sa poskytovali granty na aktivity, ktoré si e, tie príslušné spoločenstva sami stanovili. Čiže išlo o to, aká je veľkosť grantu, na čo sa proste bude presne využívať tak ďalej. To proste až na úrovni nejakých obcí sa presne dalo odkontrolovať. Na toto sú tie peniaze, hej, kto je zodpovedný za použitie týchto prostriedkov a každý z nás potom môže pôsobiť ako auditor, ako kontrolór alebo inšpektor v takomto prostredí. Ďakujem. Američania robia niečo také a to je naozaj zaujímavé, čo robia Američania. E, pozrieme sa na to, keď nám dovolia vycestovať a teraz dám kolegovi Ešvartovi, ale e, chcela by som ho najprv privítať ako nového zástupcu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chairman. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem uvítať tie pripomienky, ktoré vyslovil auditori aj komisia. Vítam práve vyjadrenia, ktoré sa týkajú kultúry zameranej na výkonnosť. Dovolte mi štyri poznámočky k tomuto. Poprvé, dnes parlament funguje na základe Lisabonskej zmluvy. Čiže je to ako nové územie, nové teritorium, ale 50 e, spolurozhodovacích právomocí sa týka povedzme aj vynakladania prostriedkov, je to dosť veľký objem verejných peňazí a pokiaľ ide o, ten kontrol, o kontrolnú funkciu, aha, pardon, No asi by to bola zajímavá poznámka k tomuto šetrenie. No ďakujem pekne. Takže prvne som bol prerušený. Chcel som povedať, že parlament nemá vlastne kontrolné právomoci dostatočné. Možno e, národné vlády, ale aj niektoré osobitné výbory majú určitú úlohu v tomto. Ide o tú, to verejné skladanie účtov. To je nesmierne dôležité. Tuto treba pôsobiť, aby sa tá kultúra zameraná na výkonnosť a kvalitu zlepšila. Ďalej, dvor auditorov poukázal na chybovosť 4,7 Všetci asi môžeme povedať, že je to príliš mnoho. Až o 4,7 je to viac, než by malo byť. Takže ide o to, aby občan predovšetkým mal prospech. Bolo by dobré, keby sme mali nejaké kritériá, Eh, keby sa to porovnalo s nejakými inými konkrétnymi organizáciami, napríklad eh, vo Washington sme boli na rozpočtovom výbore v Lani a zistili sme, že ich príslušné federálne orgány, keď, keď eh, sa hovorilo o 4, hodnote 4,7%, oni reagovali, och, kiež by. Takže pre niekoho je to málo, pre niekoho vysoké percento. Pokiaľ ide o vyjadrenie pani komisárky, viem, že e, používa sa tu aj niečo také, čo sa nazýva neuhradené faktory. A ak ste bankový manažer, tak poviete, no tak vy nakladáte príliš mnoho prostriedkov a príjmy sú malé. Čiže musíme sa pozrieť na symptómy a potom korektne diskutovať o príčinách. Obávam sa, že to je tiež vec kultúry, keď hovoríme o neuhradených faktúrach. Ďalej, mož, aspekt simplifikácie v oblasti poľnohospodárskej pomoci. E, počas minulého e, funkčného obdobia parlamentu som vypracoval správu na tému zjednodušovanie oblasti poľnohospodárstva a išla aj o veľmi efektívne návrhy, ktoré by sa mohli uplatniť v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. A všeobecne to bolo akceptované aj zo strany parlamentu, aj zo strany rady. A preto ma prekvapuje, keď teraz zistujem, že teraz v súčasnosti spoločná poľnohospodárska politika je ešte zložitejšia než tá predchádzajúca. A vlastne, keď sa hovorilo o o 15-percentnom náraste zložitosti oproti predchádzajúcej eh, poľnospodárskej politike, tak eh, je to naozaj eh, dosť zvláštne. Môžem povedať, že u nás, napríklad v našom regióne, sa zasialo, sa proste urobilo sa, urobili sa tieto príslušné kroky v poľnospodárstve, ale nevedeli ľudia, či je to v súlade s princípmi spoločnej poľnospodárskej politiky. Takže dá sa očakávať, ale že celé je to príliš komplikované a preto výsledky koncom roka môžu byť dosť negatívne. Ďakujem. Začnem odzadu, ak dovolíte, hovorí pani komisárka. Veľmi rada si prečítam tú vašu správu, nevidela som ju, ale veľmi e, rada sa porozprávam aj so súčasným komisárom ohľadne zjednodušovania a teda do akej miery sa rešpektovali vaše odporúčania. A naozaj veľmi pozorne si to preštudujem. Takže otázka komparatívnej analýzy. Súhlasím. Pokiaľ viem, tie 2% prichádzajú z historických benchmarkov, skôr je to zo súkromného sektoru. A verejný sektor, tam je to troška iné, a zložitosť našich programov je iná. Ciele, ktoré si stanovujeme my, sú iné, ale súhlasím, že určite by bola v tom nejaká hodnota v takomto porovnávaní s organizáciami, ktoré majú podobné ciele, či už je to na úrovni členských štátov alebo ináč na úrovni medzinárodnej. Keď ste spomínali USA, je to zaujímavé pre porovnanie, ale to bude asi zaujímavejšie e, pre, pre dvor auditorov vyjadriť sa k tomu. No a pokiaľ ide o tie neuhradené faktúry, to je dilema. Príde koniec roka, máme pred sebou nejaké faktúry a čas plinie, aj peniaze plynú a zrazu nemáme ani jedno, ani druhé a sme v novom kalendárom roku. Pri viacročnom programovaní by to nemal byť problém, Tam sa proste napíše, to sú faktúry doposiaľ neuhradené, ale to neznamená, že nebudú uhradené. Ako manažovať tento proces? Myslím, že teraz sa nám to už začína dariť celkom dobre. Keď si vezmeme treba z domácnosti alebo nejaký podnik alebo štát, tak e, povedzme, najprv bolo viacej peňazí, menej nákladov, a teraz sa dostávame k opačnej situácii. Treba viac míňať a máme menej peňazí. A tak sa snažíme robiť čo najviac. A pokiaľ ide o skladanie účtov a tú zodpovednosť, alebo, alebo povinnosť odpovedať sa, ja som za to. Aby sme túto povinnosť odpovedať sa e, uplatnili aj čo najnižšej možnej úrovni z hľadiska hierarchie. aby napríklad aj toto z hľadiska tých e, platenia faktúr sa uplatňovalo. To je v záujme nás všetkých. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Novakov je ďalší na zozname, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte, aby som vám ešte zablahošelal aj k spolupráci s nami. A vo výročnej správe Dvora auditorov za rok 2013 sme uputali dve veci. Poprvé, pridaná hodnota grantov EÚ a po druhé je výkonnosť rozpočtu. Obe tieto veci sú nesmierne dôležité a navzájom súvisia. Pre členské štáty je to dôležité, pokiaľ ide o celkový rast v EÚ. V tomto ohľade, aké sú opatrenia, ktoré komisia chce uplatniť s cieľom ďalej zvýšiť výkonnosť rozpočtu a znížiť tú umrtvenosť grantov EÚ. Ďakujem. Nech sa páči odpoveď. No toto si vyžaduje zdôrazniť, že v novom programovacom období uplatňujeme oveľa rozumnejší systém a zameriavame sa na to, aby sme eliminovali nadbytočné a nepotrebné procesy. A ako hovoril aj predrečník, je, na, je pred nami ešte značný kus práce. Ale čo teda konkrétne robíme? Poprvé, zaviedli sme tzv výkonnostný bonus. 6 prostriedkov sa bude distribuovať na základe výkonnosti. A vravím, už sme zaviedli aj sankcie. Net korekcia, alebo netokorekcia je práve najsignifikantnejším elementom tohto typu. Po druhé, začali sme sa uberať v každom z programov ku tzv. indikátorom výstupov, outcome indicators. V niektorých prípadoch tieto ukazovatele sú príliš zložité a niekedy členské štáty prídu ešte s ďalšími úrovňami takýchto e, kritérií a niekedy to nie sú ani ukazovatele toho výstupu a proste nie je to vždy celkom eh, rovnaké s tým, čo my od toho očakávame. Takže poučili sme sa aj z prvých eh, rokov implementácie a samozrejme toto by sme mali zdieľať, tieto nové vedomosti v rámci členských štátov. A v neposlednom rade uznávame, že máme zodpovednosť my ako komisia tom zmysle, aby sme členským štátom, hlavne tým, ktoré majú menej skúseností, aby sme im poskytli e, odborné školenia a posilnenie spôsobilosti pri dosahovaní náležitej efektívnosti pri využívaní prostriedkov, ako zlepšiť finančnú kontrolu a Proste v tomto zmysle existuje ešte priestor na zlepšenie. A nakoniec v rámci programového obdobia by sme chceli práve dosiahnuť, aby tento interaktívny proces vzdelávania e, mal aj svoje výsledky, alebo priniesol výsledky, teda, že komisia bude pozitívne pôsobiť smerom k dobrým výsledkom účenských krajín. Ďakujem. Slova Ďakujem, slovo má kolega Teurer. Ďakujem, pani predsednička. Pani podpredsednička komisie, mám dve otázky. Jedna je všeobecná, už to tu z časti bolo spomenuté. Ako zaobchádzať s tou chybovosťou? Ako viete, ja som bol spravodajca parlamentu v poslednom období a moja téma bola prechod na rozpočtovanie, ktoré sa bude orientovať na výkon, na performance. A mne sa zdá, že za týmto účelom budeme musieť urobiť aj zmeny v zmluvách. Dvor auditorov hovorí e, niečo podobné v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti a chybovosťou. Čo si myslíte vy, pani komisárka? Myslíte si, že sa nám podarí sa začať orientovať na performance aj bez toho, aby sme zmenili zmluvy? No a teraz ešte konkrétna doplňujúca otázka. Pán Vogn e, sa k tomu už vyjadril. V minulosti predložil dvor auditorov správu o používaní európskych prostriedkov v Gaze a dvor auditorov tam poukázal na to, že tu je nebezpečenstvo, že peniaze sa dostanú aj do Hamasu, do teroristickej organizácie. Teraz sa zasa hovorilo o humanitárnych peniazoch, ktoré cez program ECHO išli do západnej Sahary. Aktivisti Polisária celé e, roky kradli peniaze pravdepodobne kontroly mm, boli veľmi nedostatočné a aj samotný program ECHO navrhol, aby sa tú pomoc zastavila. Avšak mm, politicky to cez úroveň komisie neprešlo, nebolo to schválené. Ja sa pýtam, prečo a aké opatrenia v budúcnosti komisia príjme, aby tá pomoc od EÚ sa dostávala k ľuďom a aby európske peniaze neboli odkláňané inými smermi, ak sú určené na humanitárnu pomoc, aby sa nedostávali do, ruka, do rúk teroristom. Takže čo proti tomu chcete robiť? Ďakujem, pani podpredsednička. A... No, zavedenie rozpočtu postaveného na výkonoch, to vlastne neznamená nejaké veľké zmeny. Toto dokážeme uskutočniť, ale nechcem vyvolať dojem, že toto je jednoduchšie než e, prístup založený na riešení chybovosti. Nakoniec je to ťažšie takto, pretože musíme zadefinovať výsledky a potom zmerať náš príspevok k tomu, aby sa to dosiahlo. E, je to ťažké, je to náročné postupovať takto a hlavne keď sa spoliehame aj na prácu dvora auditorov, aby nám oni pomohli pri vytváraní tejto metodiky. Isté, vo svete existuje mnoho skúseností, ktoré poukazujú na to, že rozpočtovanie e, alebo postavenie rozpočtu hlavne na výkonoch je to náročné. Nedá sa to robiť zo dňa na deň, ale našťastie nepotrebujeme nejaké náročné zmeny pri zavádzaní tohto systému. Chcem vám verejne poďakovať za to, že ste na toto poukázali a že to podporujete. Je to veľmi, veľmi dôležitý prvok. Pokiaľ ide o otázku, a vlastne ešte toto, hovorili sme aj o probléme, ktorý sme tam mali s tými korekciami a korektívnymi opatreniami. A je tu morálna dilema, či pred, predstavme s financovaním a potom e, ženy, deti, aj muži proste prídu o podporu. Nejde o bojovníkov, hej? ale títo ľudia by boli potom odsúdení v tom utečeneckom tábore v púšti, by boli odsúdení na smrť, tak povediac, bez toho, že by sme im pomohli finančne. Takže hľadáme iných darcov. A ide o to, aby sme dokázali implementovať tieto prostriedky lepšie. A dúfam určite, že môj nástupca bude pokračovať v úsilí týmto smerom. Pokiaľ ide o gázu, Áno, tam sme postupovali veľmi obozretne. Nakoniec, keď si pozrieme tieto dva prípady a porovnáme ich, v Gaze, v pásme Gazy, o čo išlo, aký tam bol rozdiel? Tam sme mali vyšší stupeň monitorovania, dohľadu a aj na miestnej úrovni sme tieto spôsobilosti mali. V západnej Sahare ľudia prichádzali na monitorovanie na misie. A to nie veľmi často, a keď e, prišli na monitorovanie, tak potom bolo pred nimi jednoduché schovať alebo zakryť niektoré nezrovnalosti, keď príde nejaký inšpektor len na pár dní. Ale v Gáze tam sme mali ľudí stále. A celkovo z hľadiska humanitárnej pomoci v tejto zóne, tam si myslím, že je to veľmi pozitívne hodnotené zo strany Veľkej Británie. E, tam sme ozaj dostali priam až pochvalu, že tam sme dokázali investovať aj v takýchto veľmi ťažkých podmienkach na našej planete. Tam máme dokonca okolo 40 e, zastúpení, ktoré pôsobia v týchto veľmi ťažkých podmienkach a ľudia naozaj riskujú priamo svoj život. A ide o správne využívanie peňazí e, z našich daňových poplatník, daňových poplatníkov. A vravím, je to ozaj o veľmi ťažkých podmienkach. Čiže veľmi náročné je garantovať ochranu finančných záujmov EÚ v týchto podmienkach. Eko má 740 pracovníkov, 300 v Bruseli a 440 e, asi v tých 40 úradovniach po svete. A členské štáty mm, poskytujú pravomoci e, pracovníkom ECO, aby mohli fungovať. Je to aj v našich občanov. A dvor auditorov sa možno bude chcieť vyjadriť e, k týmto nákladom. Predpokladám teda. A týka sa to aj predchádzajúcich otázok. Nebojte sa. Dvor auditorov dostane ešte slovo. My sme sa ale dostali nakoniec e, našej rozpravy. Už nie sú žiadne prihlášky do diskusie, ale ja ako spravodajkyňa mám ešte dve otázky. Ešte na to Alžírsko chcem zareagovať. Ja nechcem byť nejaká oblúda, nechcem nechať e, zahynúť ľudí v púšti, ale problém spočíval v tom, že nebolo jasné, koľko vlastne bolo tých utečencov. A tie počty utečencov by sme mali pravidelne zisťovať a mali by sme dostávať o ňom informácie podľa nás. A toto stalo aj v správe OLAFu za rok 2013. Takže ešte dve otázky. Videli sme v diskusii o absolutóriu, že neustále sa objavuje ten istý problém a to nespodahlivé údaje od členských štátov tento raz sme mali informácie od komisie, ktoré boli oveľa detálnejšie a vedeli sme lepšie poukázať na e, problém a problém spočíva naozaj aj v, to, v tých falošných údajoch, ktoré sa poskytujú. Alebo nazvíme to nesprávne údaje. Te, čiže to je ten problém. A potom tie korektúry chybovosti, ktoré robí komisia. Tento problém začneme riešiť iba vtedy, ak budeme mať odvahu zaviesť e, sankcie a odmeny za nesprávne, respektíve správne údaje od členských štátov. Je komisia ochotná takéto nové pravidlá sankcie zaviesť? Druhá otázka. Generálni riaditelia sa vždy vykrútia z týchto problémov tým, že vznesú výhradu. A ja chcem ako spravodajkynia vedieť, čo by som mala robiť s týmito e, výhradami. Ako, ako ja tomu mám čeliť? Ďakujem. prepáčte Prepačte, ja sa rozprávam s mojimi kolegami, radím sa s nimi, aby som dala presnú odpoveď. Pokiaľ ide o počet utečencov, ja som tam nebola. Chcela som ísť e, na miesto, ale potom došlo k inej tragédii, a nepodarilo sa mi to, ale navštívila som mnohé um, takéto miesta a problémom je, že počet utečencov nie je stabilný. Ľudia prichádzajú a odchádzajú, najmä muži. A e, takisto sú tam aj deti a preto je to taká morálna dilema. Ženy a deti často ostávajú permanentne v týchto utečeneckých e, táboroch. Um, a 80% z týchto utečencov zvyčajne sú muži a ženy, no a tie, pardon, e, ženy a deti. A tie čísla sa neustále menia. A presne spočítať utečen, utečencov je možné iba vtedy, ak je niekto permanentne na mieste. No a v tomto presne spočíva ten, ten problém. A my sme toto nakoniec aj urobili. Nemali sme tam konkrétne síce stálu kanceláriu, ale bol tam stále niekto prítomný a spolupracovali sme ehm, s miestnymi mimovládkami, aby sme zabezpečili, že my tých ľudí spočítame a že sa tí ľudia nebudú počítať sami a dávať nám o tom informácie. No a toto je presne typ e, situácií, e, kde je potrebné si veci e, premyslieť vopred a keď e, iní e, donory sú obmedzenie prítomní, tak e, vzrastá tá zodpovednosť, ktorú nesieme my. Tak to vždy je. No a potom, pokiaľ ide o tú kvalitu údajov, ktoré dostávame, v novom programovacom období sa zavádzajú stimuly, odmeny za, tak povediať, dobre správanie a sankcie za zlé správanie. Výkon performance sa reflektuje lepšie, ak máme dobrý systém správ a chybovosť je vždy um, vyššia, ak sú správy nekvalitné. Čiže my chceme hodnotiť uh, výsledok toho reportovacieho systému, nie samotný reportovací systém. Komisia by mala uh, ale problém toto nejako priamo trestať, pretože toto je zodpovednosť členských štátov. My nemôžeme prevziať na seba zodpovednosť členských štátov. Členské štáty musia mať kvalitné systémy reportingu. Pokiaľ ide o porovnávanie členských štátov alebo partnerské hodnotenia, peer reviews, môžeme samozrejme v toto zlepšovať a robiť viac takýchto vecí. Môžeme napríklad spájať eh, um, členské štáty, ktoré majú dobrý výkon, aby dávali skúsenosti tým, ktoré majú slabšie výkony. No a pokiaľ ide o tie výhrady, tie sa vzťahujú na identifikované problémy, na základe ktorých zasa komisia príjma opatrenia a eh, my kontrolujeme implementáciu našich odporúčaní a na základe toho sa vypracovávajú správy, ktoré sa zase predkladajú vám. A na tomto základe si vy môžete byť istí, že e, môžete si overiť tú správu v spolupráci s nami, ale v priebehu času my budujeme aj databázu o výkone členských štátov a e, tam e, sa môžu aj porovnávať údaje. A to takisto aj vy e, budete môcť používať. Ja sa teraz radím s kolegom, aby som to povedala v správnom poradí. Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz má slovo pani Ayala Sender. Len vo vzťahu k tomu, čo povedala pani komisárka, Chcem to potvrdiť, naozaj sú rodiny, ktoré celé roky pozývajú deti, aby mohli odísť z tej púšte, aby sa mohli riešiť aj choroby, aby proste tie deti tam neboli vystavené tomu pôsobeniu prostredia v púšti, ale aby proste boli v normálnejšom prostredí. Naozaj sú tu problémy, e, na ktorých sa nevie dohodnúť ani OSN aj keď povedzme, by sa to riešiť cez toho referenda. Vieme, že sú tu konflikty aj medzi Alžírskom a Marokom, ktoré sú prekážkou riešenia. Viem, že je viacero rodín u nás, ktoré e, takto dostávajú na návštevu tie deti. E, a určite, keď treba ich zobrať do nemocnice a postarať sa o zdravotný stav týchto detí, tak to urobia. Hovorím, toto je e, fakt hlavne v rukách OSN, ale hovorí sa o tom referende, ktoré by to mohlo pomôcť riešiť. Je to vážny humanitárny problém a ďakujem aj za to, čo sa pomáha doteraz. Ja nechcem opäť otvárať zoznam rečníkov, ale dobre, kolega Vali, ale veľmi stručne, nech sa páči. Ďakujem, iba minútku. Ja nechcem e, znovu rozvíjať a otvárať túto diskusiu, ale moje otázky neboli možno správne zodpovedané. Ja som hovoril o jednom systéme transparentnom, tak aby pri štrukturálnych fondoch existovala povinnosť, a to musí komisia členským štátom povedať, aby sa neuvádzal iba nadpis projektu a suma ktorá sa mu dáva k dispozícii. Občania chcú vidieť aj pridanú hodnotu programu a faktúry. A tu potrebujeme transparentnosť. Toto by bolo dobré, keby sa zrealizovalo v štrukturálnych fondoch, pretože tam väčšina vecí ostáva skrytá. A aj nové členské štáty tie majú veľmi odlišné východiska, aj daňové systémy a pracovné právo a podobne a tam by to bolo užitočné aj štruktúrálny dlh e, napríklad Talianska, Francúzska a zakladajúcich štátov je odlišný. Tam máme aj problém globalizácie. Niektoré štáty sa deindustri- deindustrializujú a to vedie zasa k tomu, že dochádza k presunom práce do iných štátov. Rozvojový fond možno nie je ten správny fond, ktorý by mal vytvárať nové pracovné miesta, ale v štátoch sú nacionalistické nálady teraz. In fact... Pani komisárka, členské štáty to robia. Každý členský štát má povinnosť zverejňovať informácie o projektoch, ktoré financuje komisia. Um, problém je v tom, že toto nie je centrálne riadené riadené komisiou. Riadi sa to na úrovni členských štátov. E, problém je ale aj s prezentáciou. Každý program má iný stupeň jednoduchosti, manažovateľnosti a tak ďalej. Niekedy veľa neznamená lepšie. My skúmame tieto otázky. Máme príklady úspešných projektov. Môj bývalý zamestnávateľ Svetová banka vybudovala e, veľkú databázu, bola to webová stránka, teraz je to aplikácia, môžete si to siahnuť do iPadu a v tejto aplikácii si môžete pozrieť podľa štátu alebo témy úspešné projekty s výsledkami je to dosť zrozumiteľné. Samozrejme, aktivita Svetovej banky má objem asi 30 miliard e, ročne a komisia e, manažuje oveľa väčšie peniaze, 140 e, miliard aj viac ročne rozdáva. Čiže nie je to úplne porovnateľné. Svetová banka má menší objem činnosti ako Európska komisia, ale napriek tomu je to zaujímavé tu vidíme príklad, ktorý nám pomáha orientovať sa v tom mori informácií, tak aby sme sa neutopili. Čiže tá orientácia na výkon, na performance um, je naozaj nápomocná. Pani komisárka hovorí predsednička, náš výbor by veľmi ocenil, keby existovala takáto aplikácia. A teraz dostane slovo pán Lazarov za dvor auditorov, aby odpovedal na otázky a aby sa vyjadril. Nech sa páči. ďakujem, pani predsednička, a ďakujem všetkým poslancom za ich postrehy a otázky. A budem veľmi stručný a budem sa venovať iba tým otázkam, ktoré predložil e, pán Von o výročnej správe a otázke, e, ktorú položil pán Ashworth a tá sa týkala chybovosti. Pán Odbo je spravodajcom pre kapitolu o výsledkoch a on bude hovoriť teda o otázkach týkajúcich sa výsledkov. Tá otázka, ktorú položil pán Von o výročnej správe. Vo výročnej správe máme poskytovať informácie tak aby legislatívne orgány, rada a sú dvor mali e, dostatočné informácie na to, aby mohli uskutočniť e, svoje povinnosti. My sa momentálne nachádzame v posledných štádiách rozhodovania a úvah s cieľom zlepšiť výročnú správu a pridať do nej aj informácie o výsledkoch. takisto aj informácie o rozpočte a finančnom riadenie a zároveň eh, budeme pokračovať v prezentácii vyhlásenia o dôveryhodnosti. Plánujeme rozvoj finančné prostriedky eh, tak, aby sme získali viac e, informácií o rozpočte s väčšou spolahlivosťou, pokiaľ to bude možné. A budeme vychádzať aj z práce iných auditorov. Potom k tomu, čo povedal pán Ashworth, či sú aj nejaké iné najvyššie kontrolné orgány, e, ktoré poskytujú správy o nezhodách v rozpočte a musím povedať, že my na dvore auditorov si nie sme vedomi toho, že by tu boli nejaké iné európske e, najvyššie kontrolné orgány, orgány ktoré by poskytovali niečo také, ako je vyhlásenie o dôveryhodnosti. A na základe informácií, ktoré mám, a vy ste potvrdili, že v Spojených štátoch možno majú nejaké nezrovnalosti v rozpočte a na základe informácií, ktoré mám z tohto výboru, buď od GAO alebo zástupcu GAO. Viem, že tá nezhoda je zhruba na tej úrovni, ako sme objavili aj my, ale chcel by som ešte aj povedať, že tu nejde o to, že by sme porovnávali chybovosť, ktorú vypočíta dvor auditorov s chybovosťou nahlásenou kdekoľvek inde na svete. E, my e, musíme e, dodržiavať medzinárodné normy, medzinárodné účtovné normy pre verejný sektor a musíme používať aj profesionálne posudky a na základe toho poskytujeme úroveň chybovosti, ktorá je daná ako 2%. Tá sa používa vo všeobecnosti vo verejnom a aj súkromnom sektore. E, takže to porovnanie by malo byť jedine medzi tou e, odporúčanou e, hodnotou, ktorá je 2%, a tou, ktorú my zistíme. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. E, pani predsednička, chcem sa poďakovať e, mnohým členom výboru za to, že vyjadrili záujem o dosahované výsledky. Takisto som si prečítal otázky a vaše pripomienky. Chceli by ste väčšie zameranie na výsledky a chceli by ste viac informácií o týchto výsledkoch. Preto som podľa dnes ráno a znova toho zopakujem, že na základe spolupráce e, s kontrolnými orgánmi v troch, štyroch e, členských štátoch každý rok budeme poskytovať informácie o týchto výsledkoch. Niektoré hovorili aj o povinnosti zodpovedať sa, ako by to mohlo prispieť k dosahovaným výsledkom. Myslím si, že je to veľmi dôležitá aktivita. Treba sa viac zamerať na dosávané výsledky, preto je dobré, že sa kontrolujú tieto výsledky. My e, v parlamente aj vo výbore sa tu kolegovia naozaj zameriavajú na výsledky a keď už hovoríme o tých výsledkoch, tak v kapitole 10 správe Hovoríme o pridanej hodnote e, v Európskej únie a o mŕtvej váhe. E, vidíme viaceré správy, e, kde je jasné, že sa nezaberiavajú na pridanú hodnotu v EÚ. A chcel by som sa poďakovať pani komisárke za to, že osvetlila že komisia sa bude zameriavať na výsledky budúcnosti a sme naozaj veľmi radi, že môžeme spolupracovať s komisiou pri dosahovaní ambicióznych cieľov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Takto sme sa dostali na koniec tohto vypočutia. Chcem sa vám poďakovať, pani podpredsednička komisie, takisto aj pánovi Lazarovi a Odbovi za e, zaujímavé údaje a informácie, ktoré sme od nich dostali. Takisto ďakujem kolegom a kolegyňam za otázky. Ešte raz ďakujem za e, písomný dotazník a boli by sme veľmi radi, keby e, pripomienky dvora auditorov e, v kapitole 10 sa už neobjavovali, teda, že nebudeme iba sledovať, koľko peňazí sa minulo, ale aj či sa dosiahli E, výsledky. Takže dúfam, že naša spolupráca v budúcnosti bude rovnako dobrá, ale teraz musíme pokračovať ďalej so svojím programom. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste tu boli a dovidenia. A takto sa dostávame k bodu 14. Prepačte, k bodu 11. Ide o osobitnú správu absolutorium za rok 2013 ako inštitúcie orgány EÚ počítajú, znižujú a kompenzujú svoje emisie skleníkových plynov. Pán Balko je zodpovedný člen Európskeho dvora auditorov a naša spravodajkňa je pani Šulin. A práve teraz ju nevidím, ale áno, vidím ju už, vítajte. Takže pánovi Balkovi odozám hneď slovo, len čo všetci odídu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, pani Šulín. Prepačte, hovorí pani predsednička, môžem vás požiadať, aby ste opustili miestnosť čo najtichšie? Ďakujem. Pán Balko, nech sa páči. He couldn't go, but I couldn't Okay. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Gresla. Vážená pani spravdajkynia, vážení členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu, som naozaj rád, že vám tu dnes môžem odprezentovať mene Európskeho dvora auditorov správu 14 2014 a je to správa o tom, ako sa e, počítajú, znižujú a kompenzujú emisie skleníkových e, plynov. Aby európska e, politika pre klímu bola spolahlivá, tak európske inštitúcie musia viesť oblasti znižovania emisí skleníkových plynov, tak aby sme sa vyhli klimatickým zmenám. Keď znížime stopu, ktorú zanecháme, e, tak e, môžeme znižiť aj emisie. Tento audit vlastne kontroluje, akým spôsobom inštitúcie a orgány Európskej únie prispievajú k cieľu do roku 2020, ktorým je zníženie emisí skleníkových plynov minimálne o 20 percent porovnaní e, s rokom 1990. Ide jednoducho o to, či dodržiavame aj tie rady, ktoré dávame našim vnútroštátnym orgánom a občanom, ako aj tým mimo Európskej únie. Pozreli sme sa na všetky európske inštitúcie a orgány, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov v roku 2012. Takisto sme sa pozreli na Európsku environmentálnu agentúru, pretože má špecifické úlohy, ktoré súvisia priamo s témou auditu. V 15 inštitúciách orgánov Európskej únie sme vlastne robili e, tieto kontroly. Takže e, e, Počítali sme emisie skleníkových plynov a e, takisto sme počítali reziduálne emisie a potom sme e, kontrolovali, či boli plne využité aj e, nástroje na kontrolu životného e, prostredia, ktoré boli odporúčané e, Európskou komisiou, teda EMAS a e, zelené verejné obstarávanie. A čo boli teda naše hlavné zistenia? Poprvé, niektoré inštitúcie orgány Európskej únie už uskutočnili dôležité kroky, ale vo všeobecnosti nemajú nejakú vykonávaciu a spoločnú politiku, ktorá by mala prispieť e, k cieľu Európskej únie do roku 2020, ktorým je zníženie emisí skleníkových plynov o 20 V roku 2014 viac ako polovica auditovaných inštitúcie orgánov nestanovili nejaké vyčísliteľné e, ciele pre zníženie emisí. Samozrejme, stanovenie konkrétnych cieľov je dôležité pre zachovanie dôveryhodnosti inštitúcií a dokázanie, že majú naozaj záujem o environmentálne manažerstvo. 15 eh, kontrolovaných orgánov nemá spoločný prístup pre znižovanie a monitorovanie eh, emisí skleníkových plynov. V podstate ani neposielajú správy o eh, týchto emisiách tie, ktoré poslali, tak e, poslali e, neúplné správy a Nepoznáme teda, aká je vlastne táto karbonová stopa, ktorú, uhlíková stopa, ktorú nechávajú inštitúcie orgány Európskej únie a to znižuje aj dôveryhodnosť e, týchto inštitúcií. Kroky na zníženie emisí viedli e, k varateľným výsledkom e, tam, kde boli zavedené. Ehm, došlo k zníženiu emisí v súvislosti s budovami týchto inštitúcií. Ale tie zníženia e, možno pripísať predovšetkým tomu, že kupujú elektrínu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov energie. Tieto inštitúcie pokrývajú buď celú alebo aspoň čiastočnú dodávku svojej elektrickej energie zo zelených zdrojov. A na základe toho potom počítali e, svoju uhlíkovú stopu. Je to jedno z opatrení, e, ktoré umožňuje e, rýchle a viditeľné zníženie emisí skleníkových plynov, ale to nestačí. Treba aj ďalšie opatrenia, aby e, sa znížili emisie týkajúce sa budov ďalej. Európske inštitúcie a orgány e, nevedujú dostatočnú pozornosť emisiám spôsobeným mobilitou. Emisie z cestovania a z cestovania lietadlom sú významnejšie než je to u väčšiny štátnych správ e, v členských štátoch ale ten nárast nebol až taký, aby sme mohli prísť nejakým významným výsledkom. Európske inštitúcie a orgány využívali iba um, dobrovoľnú kompenzáciu, aj to len v obmedzenej miere. Sú, eh, dvor auditorov sa domnieva, že treba zaviesť iné opatrenia a keby sa zaviedli lepšie opatrenia, tak e, potom by boli správne riešené e, problémy v týchto inštitúciách. A treba takisto využiť všetky možnosti, ktoré existujú na zníženie emisí. Takisto aj kvalita týchto kompenzačných opatrení nie je vždy zaručená. No a nakoniec by som chcel povedať, že európske inštitúcie a orgány nevyužívajú plne environmentálne manažerstvo a nástroje, e, ktoré podporuje komisia. E, pokiaľ ide o EMAS, teda audit environmentálneho manažerstva, e, musím povedať, že pokrok bol pomalý od roku 2001, kedy sa s tým začalo O 13 rokov e, neskôr iba 7 z 15 kontrolovaných orgánov a inštitúcií bolo registrovaných, zatiaľ čo 5 ďalších sa pripravuje na registráciu. EMAS má isté obmedzenia, ale komisia sa rozhodla uplatňovať EMAS pre všetky svoje aktivity v rámci Európskej únie. Pokiaľ ide o verejné obstarovanie, ekologické verejné obstarávanie so zníženým e, účinkom na životné prostredie, tak toto je skôr alternatíva a nie povinnosť. A iba niekoľko inštitúcií orgánov EÚ ich používa systematicky. Dvor zistil, že viac ako polovica e, zo 160 obstarávacích postupov e, používa iba veľmi slabé kritéria alebo vôbec žiadne kritéria v tomto ohľade. Dvor sa domnieva, že treba zaviesť e, zmeny v nariadení. Týka sa to predovšetkým e, článku 80 a toho, že tie požiadavky e, pre ekologické verejné obstarávanie e, sú menej prísne, než e, sú požiadavky všeobecného verejného obstarávania. E, pokiaľ ide o normy komisie pre lepšie výsledky v oblasti environmentálneho manažerstva, tam asi už nemožno zaviesť nejaké lepšie výsledky lepšie opatrenia e, pre budovy, aspoň nie tie, ktoré e, stoja v Bruseli. E, efektívne sa dá sledovať aj v dátových centrách a dvor pripravil niekoľko odporúčaní. Prvé sa týka predovšetkým komisie a ostatné sa týkajú vo všeobecnosti európskych inštitúcií a orgánov. Prvé odporúčanie. Komisia by mala navrhnúť spoločnú politiku pre zníženie uhlíkovej stopy administratívnych operácií, inštitúcií a orgánov Európskej únie. Mal by tam byť aj cieľ pre zníženie emisí skleníkových eh, plynov do roku 2020. Po druhé, treba zaviesť harmonizovaný prístup pre výpočet a nahlasovanie uhlíkovej stopy tieto správy by mali obsahovať všetky relevantné priame nepriame emisie a postup dosiahnutý pri znižovaní uhlíkovej stopy. Po tretie, inštitúcie orgány Európskej únie by e, mali mať spoločný prístup cez EMAS, tak aby mohli kompenzovať e, zvyškové e, skleníkové plyny na dobrovoľnej báze Mali by uplatňovať uznané schémy a schémy, ktoré prispievajú trvalo udržateľnému rozvoju a prinášajú e, výhody pre miestne obyvateľstvo. Po štvrté, všetky inštitúcie by sa mali prihlásiť do EMASu a takisto by mali uplatňovať všetky opatrenia v rámci EMASu. Takisto by e, mali e, uplatňovať aj kód pre energetickú efektívnosť. Ďalej treba e, používať e, ekologické verejné obstarávanie, pokiaľ to bude možné. Finančné pravidlá alebo pravidlá pre verejné obstarávanie by mali poskytnúť nástroje pre ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja a pritom by mali inštitúciám a orgánom Európskej únie poskytnúť najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Pani predsednička, pani spravodajkyňa, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. You, Balko. That, uh, Mrs... Asi ste si všimli, že pani Gressle opustila miestnosť, takže E, zrejme to je kvôli tomu e, chladu, ktorý tu je, no ale ďakujem pánovi Balkovi za e, toto vyjadrenie a slova pani Šulina, spravodajkynia. Ďakujem za slovo, dámy a páni, vážení kolegovia. Chcela by som sa poďakovať kolegyne a kolegovia za mm, vašu pozornosť. Ďakujem pánovi Balkovi za vynikajúcu analýzu. Takisto chcem poďakovať pánovi Čapliskému a pánovi Seky za ich pomoc. <clears throat> Ďakujem aj mojim asistentom a asistentkám pri, e, za pomoc pri príprave tejto správy. Ak si želáme, aby iní zmenili svoje správanie, musíme ho začať meniť najprv my sami a to sa týka aj znižovania e, emisí skleníkových plynov. Po správe Dvora auditorov a po diskusii s poslancami EP aj s Európskou komisiou som pripravila následovné odporúčania. Domnievam sa, že všetky inštitúcie a orgány Európskej únie by sa mali snažiť o spoločný prístup, spoločné riešenia pri znižovaní emisí skleníkových plynov. Aby sa to podarilo, je potrebné najprv vypočítať celkovo objem emisí a zverejniť výsledky. Domnievam sa taktiež, že Európska komisia by sa mala snažiť zbierať viac údajov o vlastných emisiách aby takto si udržala dôveryhodnosť eh, v rokovaniach s tretími stranami. Takisto chcem poprosiť inštitúcie únie a orgány únie, ktoré ešte nemajú certifikát EMAS, aby sa ho snažili získať čo najrýchlejšie. Toto, um, tieto certifikáty EMAS sú nástrojom, ktorý môžeme čo najrýchlejšie začať riešiť tento problém aby sme viedli skutočnú zelenú politiku inštitúcií. Zdôrazňujem, že inštitúcia a orgány Európskej únie by mohli viac využívať na, pardon, nástroj kompenzácie emisí skleníkových plynov, aby zmenšili svoju skleníkovú, e, teda emisnú stopu. A dvor auditorov o tomto hovorí ako o nástroji vysokej kvality, ktorý doplňa znižovanie emisí. V každom prípade by najskôr ale bolo potrebné investovať do zlepšenia environmentálnej politiky orgánov a inštitúcií EÚ predtým, než sa pristúpi ku kompenzácii. Som veľmi rada, že niektoré inštitúcie únie už zahájili uh, E, pilotné projekty a už začali e, robiť zelené verejné obstarávania. Dúfam, že výsledky budú pozitívne a umožnia, že koncept e, ekologického verejného obstarávania sa stane bežnou normou v inštitúciách. Takisto zdôrazňujem, že ľudský faktor ostáva kľúčovým faktorom pri realizácii tejto politiky. Preto vyzývam rozhod- rozhodovateľov v inštitúciách Európskej únie, aby robili vzdelávanie, aby vzdelávali v tejto oblasti. A dúfam, že nová Európska komisia bude znamenať aj nový začiatok, že sa začnú uplatňovať e, prísnejšie normy v agentúrach a inštitúciách Európskej únie. Ja vítam zníženie emisí o 46,3 e, emisí. Týka sa to Európskeho parlamentu a dôvodom je, že mnohé cesty lietadlom e, sa e, nahradili cestami vlakom. Čiže Brusel, Luxemburg a e, Štrasburg si znížili emisie, ale zasa iné miesta práce Európskej únie si zvyšili emisie o 9,6%, čo je smutné. Ja mám kontakty s zastupcami rôznych inštitúcií a pochopila som, že existuje vôľa, aby sa tieto myšlienky už premenili na činy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. A zda si ešte najprv vypočujeme e, nejaké pripomienky od kolegov, poslancov. Pán Šoltes. Ďakujem, e, pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, zástupcovia dvora auditorov, pani spravodajkyňa, ďakujem za vynikajúcu správu, ktorá sa venuje veľmi dôležitej téme Týka sa to verejného sektora Európskej únie. Európska únia chce znížiť emisie skleníkových plynov a v rámci tejto témy um, riešime aj ekologické verejné obstarávanie. A ja chcem ešte niečo k tomu dodať. Namiesto toho, aby sme vyzývali Európsku komisiu aby pripravila nový legislatívny rámec, ktorý by vyvíjal tlak na členské štáty a ktorý by zavrho- e, zavezoval členské štáty prísnejšie plniť e, určité kritéria vo verejnom obstarávaní Myslím si, že môžem zdôrazniť, že toto už je súčasťou legislatívy všetkých členských štátov, ale problém, ktorý tu môže e, vzniknúť, je ten, že verejné obstarávania v mnohých členských štátoch má jedno jediné platné kritérium a to cena. Ehm, cenu nerozhodujú tam ekologické kritéria a preto Európska komisia by mala presviečať členské štáty, aby zohľadňovali ekológiu ako dôležité kritérium vo verejnom obstarávaní. Ďakujem. Sorry that the, uh, Prepačte. Troška som musel čakať ešte, kým prišiel preklad. Pani Kalembach má slovo, nech sa páči. Ich möchte mich Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať pánovi Balkovi, ktorý zastupuje dvor auditorov. Ďakujem aj spravodajkyni pani Šulin. Myslím, že odporúčania dvora auditorov a takisto aj spravodajkyne eh, tie doplňajú dobre tú správu. Eh, to je všetko dobré, ale chcem zdôrazniť ešte jednu vec, ktorá tu už dnes eh, zaznela. Správy dvora auditorov nemôžu byť e, obmedzené iba na túto miestnosť, kde nie je prítomných veľa poslancov. Odporúčania z týchto správ a osobitných správ by sa mali premietnúť do celej našej politickej práce. Chcem zdôrazniť takisto otázku dôveryhodnosti my ako Európsky parlament, ako Európsky legislátor budeme iba vtedy dôveryhodní, ak e, v našej vlastnej práci budeme realizovať to, čo máme na vlastnej vlajke a to, čo proklamujeme všade. Čiže naše ciele 2020, tie musíme preniesť e, do práce našich inštitúcií. Ak to tak nebude, ak nebudeme vzorom, tak potom nebudeme dôveryhodní. Naopak, e budeme slúžiť ako výhovorka pre tých, ktorým sa nechce splňať a realizovať tieto ciele. Preto európske inštitúcie ako prvé sa musia snažiť o dosiahnutie týchto emisných cieľov. Vidíme takisto, že e, dobrovoľné ciele alebo dobrovoľné záväzky nemajú veľké výsledky. Keď si predstavím budúcu stratégiu Európskej únie pre znižovanie emisí, tam je veľa tých dobrovoľných záväzkov, dobrovoľných cieľov a mm, tie nebudú asi veľmi účinné. Certifikácia EMAS by nemala byť samoučelná, ale musí slúžiť e, k zmene myslenia v organizáciách. To je zasa otázka internej komunikácie. Ak teda chcem, aby naša uhlíková stopa v budúcnosti bola menšia, tak potrebujem určité politické aj obchodné vedenie v tých inštitúciách. Musíme sa identifikovať s tým cieľom. Zamestnanci musia si uvedomovať, že smernica o ekodizajne E, má svoj význam, že nevznikla na to, aby niekoho iba dráždila. To sú veci, ktoré si musíme uvedomiť a toto musí byť aj úloha komisie v budúcnosti. Ešte jedna vec, ktorá sa neobjavuje v správe, ale pani Šulín to spomenula, cestovanie medzi jednotlivými sídlami parlamentu. Chcem odkázať na ďalšiu správu Európskeho súdneho dvora auditorov, ktorá sa venuje cesta medzi Bruselom a Štrasburgom. Rozhodnutie Európskeho parlamentu, eh, uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo eh, podporené viac ako 70 hovorí o tom, že by malo existovať jedno sídlo parlamentu a to takisto musíme zohľadňovať, keď chceme znížiť tú uhlíkovú stopu. Pán Ashworth, nech sa páči. You, Ďakujem za slovo teda nadviažem na predrečníčku a chcem v tomto zmysle vyjadriť e, prekvapenie, že ani spravodajkyňa, ani predrečníci sa nezameriavali na e, aspekt uhlíkovej stopy. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Ayala Sender. Áno, áno. Ďakujem mm, za to, že ste poukázali na toto. A tá druhá otázka by sa týkala práve uhlíkovej stopy, ktorú vyprodukujú všetci europoslanci pri tých cestách. To by bolo i ťažké odpovede. Asi by to bolo v prospech práce na diálku, že? Takže áno, ďakujeme za tento nový nástroj, ktorý má k dispozícii dvor auditorov. A aj keď sa zameriava na verejné orgány, teda aj na nás, ide o kontrolu a vyhodnocovanie toho, ako sa uplatňujú výsledky environmentálneho auditu. A na základe tohoto sa potom vyslovuje aj určité odporúčania, ako vieme. Čiže chcel by som sa opýtať, či vo vzťahu k niektorým otázkam, ktoré tu padajú stále, či tento spôsob vykonávania environmentálneho auditu e, vedie k zlepšeniu nejak, e, nejak zlepšeniu z hľadiska verejného obstarávania, treba alebo z hľadiska vytvárania dobrých a kvalitných pracovných príležitostí. Keď sa hovorí o pracovných miestach, e, ktoré majú byť efektívne a tak ďalej, či teda respektíve akým spôsobom sa vyžaduje lepšie uplatňovanie environmentálnej politiky aj pri verejnom obstarávaní pre európske inštitúcie. Či tu vidíme e, aj nejaké kvalitnejšie, lepšie pracovné miesta, alebo aj viac takýchto miest. Budeme zaujímať aj vyjadrenie Dvora auditorov. Ďakujem. Ďakujem. Želá si ešte niekto z kolegov vyjadriť sa? Nie? Ak tomu teda tak nie, poprosíme komisiu, aby mohla reagovať. Za komisiu je tu pán Mark Peke. Áno, nech sa páči. Prv, než sa ujmete slova, prosím, ešte pani predsednička chcela, aby som vyjadril prekvapenie. Nie je tu e, z generálneho riaditeľstva iný predstaviteľ, ale predpokladám, že aj vy sa budete vedieť k tomuto vyjadriť. Teda nie je tu nikto za Human Resources. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, k vašej prvej otázke. Koordinácia e, politiky EMAS v rámci inštitúcie spočíva v rámci generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje a preto som tu, aby som sa vyjadril k tejto správe. Všeobecné vyjadrenia ku správe dvora auditorov vítame zo strany komisie túto správu, pretože táto správa poukazuje na dve oblasti, pre všetkým z hľadiska environmentálneho e, environmentálnej výkonnosti e, a fungovania budov napríklad. Samozrejme je tu ešte stále priestor pre ďalšie znižovanie uhlíkovej stopy, pokiaľ ide o inštitúcie Európskej únie. Preto komisia veľmi pozorne skúma tieto odporúčania. Európska únia vedie v proaktívnej politike pre ochranu životného prostredia a to bolo zvraznené aj v Lani z hľadiska toho, čo navrhla komisia aj pre dlhodobý rámec rokov 2020 až 30. Verejné orgány teda v rámci tohoto aj eh, inštitúcie EÚ a jej zamestnanci sa budú riadiť týmito princípami. EMAS, teda environmentálne manažerstvo a audit EÚ platí pre všetky inštitúcie EÚ. Teda EMAS je najlepší a najvhodnejší prístup pre znižovanie uhlíkovej stopy medzi inštitúciami EÚ. Vzhľadom na veľkosť komisie a jej organizáciu a aj kontext rozpočtu, odporúčania dvora auditorov sa budú implementovať od roku 2016 až do, roku, do konca roku 2018. Dovolte mi vyjadriť sa ku tým hlavným kľúčovým odporúčaniam, ktoré sa týkajú skutočnosti, že komisia by mala navrhnúť spoločnú politiku pre všetky inštitúcie EÚ. Sme toho názoru, že EMAS je ten správny politický nástroj na zníženie uhlíkovej stopy inštitúcií. Komisia preto bude považovať toto odporúčanie za ďalšiu podporu pri uplatňovaní politiky EMAS. Okrem toho samozrejme budeme ďalej budovať nové spôsoby, ako znižovať uhlíkovú stopu a ako čo najlepšie uplatňovať princípy politiky EMAS aj vo vzťahu ku e, tým cieľom do roku 2030. Znižovanie emisí tak, aby to bolo e, čo najnižšie z hľadiska nákladov. Toto je kľúčový aspekt a pritom máme záväzné ciele, ktoré treba splniť. To sa týka na úrovne celoeurópskej, ale aj na úrovni jednotlivých členských štátov je potrebné to dodržiavať. Čiže treba plniť tie ciele a dosiahnuť to čo najlepším a najefektívnejším spôsobom. Legislatíva EÚ nestanovuje záväzne nejaké takéto ciele, ale určite na tejto úrovni ešte stále možno prijať aj ďalšie opatrenia z hľadiska uplatňovania politiky EMAS. Pokiaľ ide o prístup ku výpočte, výpočtu aj podávaniu správ alebo výkazov o týchto úsporách, respektíve o stránke emisí, myslím, že v tomto zmysle môžeme ďalej ešte identifikovať ďalšie priame aj nepriame environmentálne dopady, vrátane emisí skleníkových plynov. Cestou EMASu, ale aj cestou ďalšej medziinstitucionálnej spolupráce, komisia je v tej pozícii, že bude harmonizovať tento prístup pri otázkach eh, emisí skleníkových plynov. Komisia aj ostatné inštitúcie by mali e, vychádzať z dobrovoľnej bázy. Samozrejme, tu tie riešenia sú také, že sa im nedá vyhnúť. Tá prvá priorita by bola v tom, aby sme sa usilovali o ozajstné zníženie emisí. Musíme ale akceptovať, že tu je ešte aj ďalší priestor pre určité schémy a projekty zmier- zmierňovania dopadov. A nakoniec aj systém e, obchodovania s emisiami v rámci EÚ je tiež e, určitým ekvivalentom kompenzácie. Pokiaľ ide o to, že všetky inštitúcie by sa mali zaregistrovať e, do EMASu, komisia má záujem o rozširovanie politiky EMAS na všetky inštitúcie EÚ, tak ako to odporúča dvor auditorov. Pokiaľ ide o e, e, zelené obstarávanie alebo environmentálne verejné obstarávanie, tak v tomto smysle máme aj určité e, aspekty regulačného rámca, trebárs nákladovosť v rámci životného cyklu. Toto treba zohľadniť. A Toto sa týka európskych inštitúcií aj orgánov a ide o medziinštitucionálny výbor pre environmentálny manažment a tento orgán spolupracuje so sociálnym výborom. Pokiaľ ide o znižovanie emisí, tak ako na to poukázala pani spravodajkyňa z parlamentu, chcem povedať, že od roku 2005 komisia znížila svoje emisie o 84 a to hlavne vďaka znižovaniu spotreby energie, to je e, na úrovni asi 60 za uplynulé obdobie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A dáme teraz priestor pánovi Balkovi, aby mohol reagovať na pripomienky, ktoré tu odozneli. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som zdôraznil to, čo povedala pani Kalembach o našej dôležitosti. Samozrejme, naša tá správa je o nás, o tom, ako sa správame. A z tohto dôvodu by sme si mali uvedomiť význam tohto auditu. Niektorí z vás poukázali na otázku, teda koľko emisí by sa dalo o koľko by sa dalo znižiť emisie, pokiaľ by parlament mal len jedno sídlo, treba z Bruseli. A e, myslím, že v odseku 41 našej správy sa píše, že emisie sa zvyšujú cestovaním napríklad medzi Bruselom a Štrasburgom, ale e, jednak aj medzi Bruselom, Luxemburgom a Štrásburgom sa cestuje. Samozrejme, tie údaje sú k dispozícii v parlamente cestou EMASu, ale žiaľ nepodarilo sa nám na základe dostupných údajov získať komplexný prehľad o situácii. Dopad Štrasburgu na uhlíkovú stopu e, parlamentu je už viac menej známy. Je to poznámka pod čiarou 21 na strane 19 a píše sa tam, že v roku 2012 už parlament podal správu o tom, že to cestovanie reprezentovalo 2,5 eh, uhlíkovej stopy. Ale keď sa cestuje lietadlom, je to 6,9 eh, uhlíkovej stopy. Čiže toto je moja odpoveď na túto konkrétnu otázku, či by sme mali mať len jedno sídlo parlamentu v Bruseli. A pokiaľ ide o vec, na ktorú poukázala pani Ada Sender, teda e, tie vzorce pre environmentálny audit, ako to robiť čo najlepšie aj z hľadiska zamestnanosti a tak ďalej. No, myslím, že v našich odporúčaniach, konkrétne číslo 7 na strane 39, sa píše, že ekologické obstarávanie by sa mali, malo uplatňovať v maximálnej možnej miere aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia a udržateľný e, rozvoj a samozrejme, aby to bolo aj v záujme zamestnanosti. Ďakujem vám za vašu láskavú pozornosť. Ďakujem pekne, pán Balko. E, poprosíme ešte pani spravodajkyju, aby to zhrnula. A pardon, ešte pani Alela Sender sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Áno, v krátkosti som sa chcel len spýtať ohľadne e, tej kompenzácie Takže keď sa bude vypracovávať tento aspekt, teda ako sa bude kompenzovať eh, za tie cesty, za to cestovanie, či sa to vypočítavalo. Ale eh, vypočítali ste aj, koľko by to bolo? Ako by sa predpokladala úroveň tej kompenzácie? Aký je tam dopad? Hej? Hej? Koľko? Nejak číselne by sa to dalo vyjadriť? pán Balko. Tým lídom bol pán Peter Schomberger, pri tomto audite teda, a povedal, že má takéto informácie, tak mu dávam slovo. Áno, máme informácie v správe. Ak sa pozriete na body 54 a ďalšie, tak uvidíte, že parlament využíva vlastne toto, túto kompenzáciu do istej miere na úrovni 30 zvyškových emisí sa to kompenzuje. A to sú je z roku 2011, tam to bolo asi 90 tisíc eur, tá hodnota toho. A v súčasnosti ceny išli ešte nižšie. Súvisí aj so skutočnosťou, že celkovo ten uhlíkový trh nefunguje v súčasnosti celkom v poriadku ale hovoríme aj tak o veľkých objemoch peňazí. Tak či tak. Ďakujem. Ďakujem za odpoveď. Poprosím pani Šulík, aby reagovala. Ďakujem. V rámci záverov sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tejto diskusii. Ja mám jednu malú otázku pre dvor auditorov. Povedali ste, že ste kontrolovali 160 postupov verejného obstarávania a medzi nimi iba málo zohľadňovalo ekologické kritériá, preto navrhnete zmenu nariadenia o tejto oblasti a ja chcem vedieť, kedy to plánujete. Ďakujem. Again, uh, team leader poď, poprosím, tým lídra. Prepačte, ale potom budeme musieť ukončiť debatu, pretože nám ostáva na poslednú tému len posledná polhodinka. Takže nech sa páči v krátkosti. Tento návrh sme urobili v kontexte revízie finančného nariadenia, ktoré teraz prebieha. Myslím, že aj tento výbor bude hlasovať o svojom stanovisku k tomuto návrhu budúci týždeň. Čiže e, tu je tá príležitosť, ako povedal pán Balko predtým. Dobre, ďakujem všetkým za diskusiu o tejto správe. Časový rámec je taký, že lehota na pozmeňovacie návrhy je 3. marec. V rozpočtovom výbore 23. bude e, schválovanie tohto návrhu a na plenárke sa bude hlasovať 2. apríla, dúfajme. Bod 12 je osobitná správa. Môže iniciatíva týkajúca sa Centier excelentnosti EÚ účinne prispievať k zmierňovaniu chemických, biologických, radiologických a jadrových rizik s pôvodom mimo EÚ? To je názov správy. Spravodajca je pán Poche. Ale predtým, než predniesie svoj príspevok, poprosím dvor auditorov, aby sa vyjadril. Ďakujem. Poprosím o pár minút, pán predseda, aby tí, ktorí musia opustiť miestnosť, mohli odísť. Ďakujem. But we can easily stay within the ale myslím si, že napriek tomu sa zmestíme do tých 30 minút, som si istý. Okay, whenever you're ready. Yeah. Uh, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Rád by som sa vyjadril k tejto téme v troch častiach a budem veľmi stručný. Chcem povedať niekoľko slov o téme, potom niekoľko slov o e, troch otázkach e, pod auditu a aké boli výsledky a potom na záver niekoľko um, záverečných uh, pripomienok. Takže téma, o čom to je? Spomeňme si napríklad na krízu s ebolou v západnej Afrike. Alebo spomeňme si na používanie chemických zbraní v Sýrii. Zamyslíme sa nad nelegálnymi obchodmi so zbraniami. Alebo um, organizácia ISIS na Blízkom východe. Alebo predstavme si, že hranice na Blízkom východe alebo v západnej Afrike vlastne neexistujú. Takže e, pri tejto téme vlastne riešime tento typ problémov, ktoré som teraz menoval. Táto iniciatíva bola zahájená v roku 2010 na Európskej komisii a rozpočet bol na roky 2010 až 2013 a bol vo výške 100 miliónov eur. Je to najväčšie opatrenie takisto tzv. dlhodobej zložky nástroja stability, ktorý vznikol v roku 2006. Takže to poznáte, to je globálny obraz. Aký je cieľ tejto iniciatívy? Posilniť inštitucionálnu kapacitu tretich štátov, nečlenov EÚ, aby boli tieto inštitúcie tretich štátov schopné čeliť rizikám, ktoré sú chemické, biologické, radiologické alebo jadrové. Tieto rizika, keby sme ich neriešili, by ohrozovali bezpečnosť Európskej únie. Je to veľmi ambiciozná iniciatíva. Celkovo existuje sedem centier excelentnosti, sedem regionálnych sekretariátov, na iniciatíve sa zúčastňuje viac ako 40 štátov a dodnes sa zrealizovalo, respektíve začalo 40 rôznych projektov. Toľko k téme. Teraz eh, vy, pán predseda, ste vlastne spomenuli tú hlavnú otázku auditu, to je nadpis tejto osobitnej správy a potom sme si vytvorili tri podotázky, ktoré riešil audit. Prvá podotázka znie Opiera sa táto iniciatíva o dobrú analýzu situácie pred rokom 2000? Áno, odpovedie áno. Máme ponaučenia z predchádzajúceho programu TASIS, čiže iniciatíva sa opiera o dlhodobú stratégiu. Je to prístup e, bottom-up, teda z dola nahor, a uplatňuje sa tu regionálny prístup, čiže Odpoveď na prvú podotázku je áno. Iniciatíva sa opiera o solidnú analýzu e, situácie pred rokom 2010. Teraz druhá podotázka. Ako je to e, s organizáciou iniciatívy? Je dobre vytvorená na to, aby riešila tieto výzvy? Odpoveď je vo všeobecnosti áno, ale nie úplne na 100%. A ja to teraz stručne vysvetlím. Ako vidíte v dokumente, organizačná štruktúra je naozaj veľmi zložitá. I pre ľudí z dvora auditorov je to naozaj komplexná štruktúra, ale domnievame sa, že asi nie je možné znížiť tú komplexnosť, e, zjednodušiť tú štruktúru, pretože to má súvis aj s povahou toho problému, ktorý je zložitý. Druhá pripomienka Príliš veľa regiónov a štátov je podľa nás zapojených do tejto iniciatívy. Povedal som, že rozpočet je 100 miliónov eur na roky 2010 až 2013. A takisto som povedal, že vyše 40 štátov je zapojených do iniciatívy. Takže teraz, keď si to prepočítame, koľko je to na štát, tak je to približne 2 milióny eur na štát. Ja si teda myslím, že 2 milióny eur na štát z rozpočtu EÚ nie je asi dosť. Nie, nie je to dostatočná kritická masa, aby sme naozaj ne, veci zmenili. No a tretia pripomienka. Tá e, komplexnosť je naozaj e, veľká, tá štruktúra je zložitá, na tom sa zhodujeme a preto niektoré prvky iniciatívy sa omeškali. No a tá tretia podotázka znie, keby existoval pardon, existuje primeraný systém riadenia a e, je e, prevádzky schopný, operuje dobre? Odpoveď je, že iniciatíva sa začala v roku 2010, ešte stále sme teda v rannej fáze a správa hovorí, že systém riadenia už funguje, ale má určité nedostatky. A to kvôli zložitosti iniciatívy, kvôli tomu, že sa omeškali niektoré plány v implementácii bolo potrebné zriadiť štruktúry v partnerských štátoch a na to sa čakalo. A v niektorých prípadoch ten prístup bottom-up nebol uplatňovaný a niektoré partnerské štáty neboli dostatočne zapájané do spolupráce. No a teraz tretia časť mojej prezentácie. Aké sú hlavné závery alebo hlavné e, posolstva, ktoré vyplývajú z tejto práce? Musíme pamätať na to, že toto je správa, respektíve toto je iniciatíva, ktorá začala v roku 2010, čiže tá správa sa vzťahuje iba na potenciál tej iniciatívy, hodnotí iba budúci potenciál iniciatívy. Ešte sme v rannej fáze. My teda hovoríme o tom, čo by sa mohlo dosiahnuť ale zatiaľ sme neurobili audit, ktorý by skúmal výsledky iniciatívy, efektívnosť fungovania iniciatívy. Na to ešte nedozrel čas. Po druhé, iniciatíva má mnohé pozitívne vlastnosti, črty a e, to je rozdiel oproti programu TASIS. E, táto iniciatíva je súčasťou dlhodobej stratégie, Orientuje sa na potreby partnerských štátov, podporuje regionálnu spoluprácu, to je naozaj dôležité. A ja som napríklad išiel do Amánu sám a musím povedať, že nie je bežné, že tieto štáty majú dostatočnú expertízu a ak ju aj majú, tak sa o ňu nedelia. A toto je náš pohľad a Napríklad aj OSN vníma preto túto našu iniciatívu veľmi pozitívne. Iniciatíva sa takisto sústreďuje na kľúčové regióny sveta. Takisto sa domnievame, že musíme udržať um, dôveru partnerských štátov a to bude naozaj kľúčové a rozhodujúce v budúcich rokoch. No a posledná pripomienka, už som to aj spomenul, tie zdroje e, sa prerozdeľujú medzi veľké množstvo štátov a regiónov a preto je tu riziko, že sa to celé rozriedí alebo rozdrobí táto iniciatíva. A preto si myslíme, že komisia by sa mala zamerať na menej e, ťažiskových štátov v tejto iniciatíve. A ja sa domnievam, pán predsedajúci. E, ako som už povedal, že my sme nemohli ešte hodnotiť e, výsledky e, iniciatívy, iba jej potenciál. Ja teda súhlasím s komorou 3 dvora auditorov a navrhujem, aby o niekoľko rokov sme zrealizovali ďalší audit, ktorý ale nebude skúmať dizajn iniciatívy, ale výsledky jej práce. A to nám umožní zistiť, či to naozaj funguje a či je to užitočná iniciatíva, či dobre rieši také krízy ako ebola alebo ISIS na Blízkom východe alebo pašovanie chemických zbraní na Blízkom východe a tak ďalej. Takže to je moja poznámka, pripo- posledná pripomienka. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem. A teraz pán Poche, spravodajca, a potom pani Ayala Sender. A potom sa môžu vyjadriť ďalší členovia. Spravodajca? Dobré dopoledne, nebo dobré poledne. Kole... Príjemné popoludnie, kolegyne, kolegovia. Asi ťažko doplním vyčerpávajúcu správu eh, kolegu z dvora auditorov. Tá správa nie je veľmi rozsiahla, ale chcem zdôrazniť pár bodov, ktoré sú z hľadiska nášho výboru dôležité. Chcem poďakovať Európskemu účtovnému dvoru a všetkým kolegom za e, prípravu správy samozrejme. Správa dvora auditorov sa zameriava na vyhodnotenie iniciatívy EÚ, ktorá sa snaží znižovať e, biologické, radiologické, jadrové rizika Iniciatíva vznikla v roku 2010 a je ťažké preto vyhodnotiť výsledky v jednotlivých regiónoch, preto sa musíme zamerať zatiaľ iba na um, efektívnosť nástrojov, ktoré má iniciatíva. A nemôžeme ešte hodnotiť výsledky projektov. To, že iniciatíva vznikla v roku 2010, znamená, že ešte počas volebného obdobia tohto parlamentu by sme sa mali vrátiť k tejto téme a e, pohovoriť si o výsledkoch jednotlivých projektov. V rokoch 2010 až 2013 e, mala iniciatíva rozpočet 100 miliónov eur a je financovaná z nástroja stability. Hlavné pripomienky Dvora auditorov sa sústredia na technickú odbornosť regionálnych sekretariátov, respektíve regionálnych stredisk, ktoré sa združujú e, pod hlavičkou vonkajšia služba a európska pomoc. A takisto sú tam aj delegácie Európskej komisie v partnerských štátoch. Vzhľadom na tieto dve e, veci navrhuje správa e, tri opatrenia ktoré by výbor mal prijať. Poprvé, partnerské štáty musia byť zapojené nie iba do výberu projektov, ale aj do realizácie, to je kľúčové pre fungovanie iniciatívy. Takisto by sme mali apelovať na to, aby medzi vznikom projektu a e, realizáciou projektu prebehol čo najmenší čas, čo najkračší čas. A takisto je potrebné, aby iniciatíva fungovala e, z dola nahor, tak aby partnerské štáty sa aktívne mohli podielať na identifikácii problémov a na riešeniach. <coughs> Niektoré rizikové miesta boli spomenuté. Nie sú to iba štáty Afriky, ale aj e, štáty, ktoré boli bývalými členmi Sovietskeho zväzu alebo štáty Blízkeho východu. Ale samozrejme najviac rizik sa nachádza asi v Afrike. Fungovanie e, centier excelentnosti je v zásade efektívne, ale lepšie to vyhodnotíme po tom, čo sa to vyhodnotí e, v nasledujúcich rokoch, myslím si, že v roku 2016 alebo 2017 budeme schopní toto objektívne vyhodnotiť. Ďakujem pán Poche a teraz pani Ajala Sender, nech sa páči. Ďakujem, len veľmi v krátkosti. Ďakujeme za prezentáciu a chcem len položiť otázku. Ide v podstate o to, ide o zjednodušenie, teda koľko sa ušetrí z hľadiska miliónov. V podstate ale to, čo sa hovorí, zrejme nezodpovedá e, z hľadiska úsporu tam máme 400 miliónov a tak ďalej. Takže viac menej tie peniaze, keď tam bude 6 miliónov aj niečo, či to zodpovedá tomu, čo sa očakáva, a či aj tých 400 miliónov zodpovedá tomu, čo sa očakáva. Takže predpokladám, že tento program e, nepredpokladá, že si niekde na hranice e, Európy dáme nejaké rakety s jadrovými hlavicami rozmiestnime. Hej, takže ďalej. Hovoríte, že v 2010 sa tento program začal a že vlastne odtedy sa buduje potenciál. Aké sú výsledky doposiaľ? Aký je dôvod, pre ktorý e, dvor auditorov sa rozhodol vykonať audit o takomto programe a pritom ešte nie sú výsledky. Takže mnoho mesiacov mnoho ľudí vykonáva audity, tak zložité audity vo viacerých krajinách. Chcem teda vedieť, prečo ten, respektíve sa vykonávajú tu takéto audity. Je tento projekt dostatočne zrelý na to, aby sa vykonával audit? A do akej miery teda aj tie delegácie z Európskej komisie by mali do toho zaangažované. Takže využívame dobre takýto typ hodnotení? E, rád by som sa dozvedela viac o tých dôvodoch. Ďakujem. Next, Ďakujem teraz pán Čavo. Ďakujem za slovo a chcem v prvom rade poďakovať aj predstaviteľovi dvora auditorov a ďakujem aj pani, pánovi spravodajcovi za vynikajúcu prezentáciu témy Dostali sme za veľmi kvalitné informácie. Musíme brať do úvahy ale aj to, že nedávno rozbehnutý program hovorí aj o auditoch, o kontrole a myslím, že je hodná príležitosť, aj keď nehovoríme teraz o tom, že sa hodnotia výsledky, ale o tom, ako sa hodnotí povedzme tá e, schopnosť e, inštitúcie a tak ďalej. Myslím, že to, čo sa vyhodnotilo, je správne, že v podstate program je v tomto ohľade v poriadku rámec je v poriadku a že aké prinesie výsledky za účelom znišenia rizik a zabezpečenia ochrany, toto bude predmetom neskorších auditov. A potom sa to bude dať zistiť. E, predstaviteľ dvora auditorov hovoril aj o tom, že čo môže byť problematické, je vlastne určenie celkového zamerania. Je tam viacero zdrojov, a potom je otázne, či to bude stačiť na takýto veľký, rozsiahlý program. Chcem upriamiť vašu pozornosť aj na to, že niekedy je veľmi ťažké zamerať alebo zúžiť to zameranie, ten fokus. E, vieme, že bol aj SARS e, a, ako epidémia v Ázii, potom tu boli, bola ebola, No, alebo aj problémy v bývalom Sovietskom zväze. A proste e, odkiaľ, alebo kde sú tie teritoria, odkiaľ nemôžeme očakávať, že by nastali potenciálne nejaké riziká. A súhlasím s tým, že by, by možno bolo lepšie treba zamerať, zacieliť existujúce zdroje. Nemôžeme sa vzdať toho, že by sme skúmali také teritoria, odkiaľ môže prísť určité riziko pre Európu. Samozrejme, že toto je aj vec technického charakteru, ktorá sa tu skúmala v tomto audite, ale chcem upriamiť pozornosť hlavne na oblasť jadrovú, jadrovej energetiky. Takže v rámci tohto programu tiež treba venovať pozornosť tomuto. Každý členský štát alebo nemusí byť len členský štát, ale každý štát vlastne pokladá toto, tú jadrovú oblasť, obraz jadrovej energetiky za veľmi citlivú, ale len veľmi ťažko sprístupňuje takéto informácie. A nehovorím neho, nevyhnutne o iránskom jadrovom programe momentálne, ale ide aj o spolupracujúce štáty. Aj tam môže byť problém, či sa dostaneme ozaj k dôveryhodným údajom, ktoré sa týkajú jadrovej energetiky. Takže Máme naozaj správne informácie o jadrovej hrozbe? To sa týka aj bývalého Sovjetského zväzu, respektíve Ruska. Máme správny obraz? Máme správne informácie o tom, ako to funguje a aké sú tam riziká? Teda a na konci ešte jedna myslienočka, ak dovolíte, prepáčte, že hovorím troška dlhšie. Samozrejme, je dôležité, aby sme nazerali aj smerom von, mimo EÚ, až aké sú tam prípadné rizika pre EÚ, ale často aj e, členské štáty EÚ sú súčasťou tých rizik, o ktorých tu hovoríme. Napríklad, pokiaľ ide o oblasť, oblasť jadrovú a jadrový odpad, tam členské štáty tiež dodávajú smerom von, napríklad do Ruska. A Maďarsko v Lani v lete v dôsledku tak e, určitého e, e, tiež teda exportovalo jadrový odpad cez Ukrajinu do Ruska. Pán predseda prerušil rečníka. A ak dovolíte, posledná otázka. Takže toto je tiež riziko a aj európske štáty sa tomuto venujú a tiež to treba skúmať. Prepačte, že som hovoril tak dlho. Mohli by sme teraz požiadať komisiu pana Vandemil, aby e, prispel krátkým vystúpením. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem sa poďakovať e, spravodajcovi aj e, pánovi Pochemu za jeho pracovný dokument. Chcel by som povedať, že toto bola veľmi úzka spolupráca s mojimi kolegami z EAS. Dá sa povedať, že to bol spoločný podnik. A je to veľmi dôležité pretože mm, potrebujeme nielen diplomatickú cestu, ale aj technickú. Komisia teda akceptuje všetky odporúčania. Sú veľmi užitočné a je jasné, že táto iniciatíva je veľmi ambiciozná. Osem regiónov, e, ktoré zahrňajú množstvo krajín, ale to má e, dočinenia cieľom a s povahou problémov, ktorým sa tu venujeme. A bolo to tu jasne uvedené aj predrečníkom. Iniciatíva sa nezabera iba CBRN, ale aj s prírodnými, eh, havarijnými a trestnými udalosťami. My by sme sa chceli zamerať na susedné krajiny, ale ako povedal predrečník, ak sa pozriete na ebolu, ak sa pozriete na iné problémy, nepochádzajú predovšetkým zo susedných regiónov, ale v tomto prípade pochádzajú zo západnej Afriky. Musíme byť teda opatrní E, keď sa budeme na niečo príliš zamrievať, pretože potom nám ujdú dôležité veci, ktoré by sme mali riešiť v zdroji. Obávam sa, že je to viac navzájom poprepájané, než sa nám zdá, alebo než je to v realite. A musím povedať, že naozaj prípad eboli je veľmi dobrý na znázorne, ako to je. Pokiaľ ide o jadrové rizika, tam máme iný súbor nástrojov pre jadrovú bezpečnosť CBRN sa naozaj rada zameriava na otázky jadrovej bezpečnosti. Napríklad tak, aby boli pohraničné stráže na Ukrajine vybavené zariadením, ktoré e, im zabráni, ktoré im pomôže zabrániť e, dovozu jadrových zariadení z východu. Máme tri mobilné laboratória v západnej Afrike. Tie sú plne rozmiestnené a každý deň odhaľujú vírus a pomáhajú ľuďom v teréne pracovať na týchto veciach. A nejde iba o tie mobilné laboratória, je to aj školenie, vzdelávanie, je to dlhodobé budovanie kapacít, ktoré je veľmi dôležité v tomto ohľade. Toto už sú príklady praktických výsledkov, ktoré sú pre nás veľmi hmatateľné, okrem toho, čo už sa hovorilo. Celý príspevok v rámci programu na zničenie chemických zbraní zo Sýrie 12 miliónov eur a treba pomôcť tejto práce tým, ktorí sa jej venujú. Potom by som chcela spomenúť jednu dôležitú vec, ktorú spomenul pán spravodajca. Toto je e, dobrovoľná záležitosť. Krajiny si musia zvyknúť na to, že budú pracovať na týchto otázkach CBRN spolu, teda na otázke uh, zmierňovania chemických, biologických, radiologických, jadrových rizik. Treba si vybudovať dôveru medzi krajinami. A takisto si treba vybudovať dôveru aj so susednými krajinami. Zmierňovanie týchto rizik sa musí robiť regionálne. To nezvládnu jednotlivé krajiny sami o sebe, ale krajiny sa musia navzájom od seba učiť, musia si byť schopné navzájom dôverovať. Regionálny prístup je veľmi dôležitý v tejto práci. A pokiaľ ide o štruktúru, áno, budeme mať ďalší tender na zvýšenie kapacít, ale nezabúdajme na to, že spoločné výskumné centrum zohráva veľmi dôležitú úlohu v tomto programe a poskytuje aj technických odborníkov. Pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, áno, to je heslo pre rok 2015. Potrebujeme viac miestných expertov zapojených do tejto práce. Máme usmernenia pre tých, ktorí realizujú tieto opatrenia a tie by mali pomôcť pritiahnuť ďalších miestných expertov do tejto práce a máme tu administratívnu reformu v samotných krajinách, tak aby mohli spolupracovať. No pokiaľ ide o e, riadenie projektov, tie body sme zobrali do úvahy. Upustili sme od tzv. dávkového prístupu a všetko je pripravené na realizáciu. A pokiaľ ide o koordináciu, ďalej posilníme aj koordináciu. Ďakujem len pekne. Máme už iba niekoľko minút, ale je tu ešte niekoľko záležitostí, ktoré treba objasniť. Takže nech sa páči, pán Pinkston. Pár minút by mi malo stačiť. A dovolte, aby som iba odpovedal na zaujímavé otázky, ktoré ste mi položili. Chcem sa poďakovať členom výboru za ich otázky. Myslím si, že sú naozaj veľmi dobré. A pani Ayala Sender, naozaj som to zjednodušil tým, že som rozdielil celú sumu a vy ako dobrá poslankyňa ste skontrolovali v prílohe 5 s rôznymi projektmi a naozaj je tam niekoľko projektov, ktoré presahujú 2 milióny eur, ale musíte takisto uznať, že prílohe 5 je dlhý zoznam projektov, ktoré majú sumu nižšiu ako 2 milióny ide o to, že som chcel povedať, že možno tu bude treba už je zameranie. To bolo prvé odporúčanie, ktoré bolo prijaté komisiou. Komisia akceptovala toto odporúčanie, považuje ho za dobre. A to ďakujem. Po druhé, pokiaľ ide o načasovanie auditu, myslím si, že bolo mimoriadne dôležité. Prečo? iniciatíva sa rozbehla v roku 2010. Bola to veľmi ambiciozná, veľmi zložitá iniciatíva. Keby sme urobili iba audit eh, v roku 2016 a 2017, nemali by sme nejaký manevrovací priestor a nemali by sme priestor na nápravné opatrenia. A preto sme sa pozreli na riadenie a chceli sme mať všetko pripravené čas pre komisiu, chceli sme mať odporúčania a závery pre komisiu, tak aby bol ešte čas na nápravné opatrenia. A preto sme navrhli, a tak ako ste to navrhli aj vy, a aby o 2-3 roky, keď to už bude bežať, aby sme sa teda pozreli na výstupy a výsledky a efektívnosť, ako ste navrhovali. Takže zatiaľ toľko, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem, že ste boli takí stručný. Pán Poche, máte jednu minútu, dve vety. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za túto rozpravu. A ja si želám, aby ste sa e, cítili bezpečnejšie v nasledujúcich e, rokoch e, vďaka práci tejto iniciatívy. To by bol najlepší výsledok. Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj veľká škoda, že sme nemali viac času na túto rozpravu. Pre, do 3. marca môžete podávať uh, pozmeňujúce návrhy 23. marca. Uh, to budeme schvalovať a budeme o tom rokovať 2. apríla. A ďalšia schôdza bude 26. januára. Ďakujem.